Okay, friends, uh, we start... hovorím, aby sme začali, eh, kolegovia, druhú časť našej dnešnej schôdze. Srdečne vás všetkých vítam. Poslancov aj ostatných eh, účastníkov dnes dopoledne sme diskutovali o digitalizácii a o tom, ako mení našu spoločnosť na život, pracovný trh. A teraz máme na programe v podstate to isté. Ide tu o globalizáciu, o pracovné miesta, ktoré sa presúvajú do iných regiónov sveta. A tento seminár vo výbore zamestnanosť sa týka návratu týchto pracovných miest späť do Európy. Začala by som tým, že dám slovo pánovi Raymondovi Torresovi, ktorý je riaditeľom oddelenia pre výskum v Medzinárodnej organizácii práce Máte zhruba 10 až 12 minút na svoju prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. Je mi veľkou cťou zúčastniť sa tohto vypočutia. Je to relatívne nová téma. Nemáme zatiaľ ešte mnoho um, praktických poznatkov, ale z politického hľadiska je to veľmi dôležité samozrejme. Takže v prezentácii by som sa chcel vyjadriť k niektorým kľúčovým aspektom tohto návratu pracovných miest do Európy. A taktiež sa chcem vyjadriť k jednotlivým faktorom, ako aj k politickým aspektom, či je to pozitívne alebo negatívne, že sa toto deje. Vieme, že tu ide o presun činnosti bližšie k krajine pôvodu danej činnosti. Zahrňa to dve dimenzie. Jednak presun v krajine pôvodu samotnej, teda to je tzv. backshoring, ale aj nearshoring, eh, teda presúvanie sa bližšie k domovskej krajine v každom prípade máme viacero takýchto príkladov. Napríklad firma Nestle presunula niektoré svoje činnosti z Afriky do Európy. Taktiež USA dochádza k podobným trendom, teda nielen to je európska záležitosť, ale aj v USA sa to deje, ide o veľké nadnárodné podniky. Máme príklady presunu eh, výroby späť k domovskej krajine. Ako som už povedal, nie je jednoduché nejakým spôsobom získať konkrétne fakty o týchto trendoch. Ja sa predsa len poukážem na niektoré poukázať, pokúsim na niektoré poukázať. Čo sa týka podielu obchodu ako pomeru k HDP, to sa mierne znižuje, ale eh, taktiež pomer um, toho, do akej miery sa dovažujú tovary na to, aby sa vyrábalo, to sa tiež znižuje. Teda ide o akýsi e, fenomén spomalenia a toto je v súlade s myšlienkou, že niektoré služby a tovary, ktoré sa um, vyrábali a poskytovali v iných krajinách, sa teraz uh, produkujú a poskytujú v Európe. V posledných rokoch sa presunuli teraz späť do Európy, teda toto by hovorilo v prospech tohto fenoménu. Uh, presunu um, pracovných miest späť do Európy. Ďalší ukazovateľ súvisí s percentuálnym podielom ľudí, ktorí sú prepojení s globálnymi uh, hodnotovými reťazcami. Možno najvýznamnejším aspektom globalizácie je organizácia týchto výrobných um, hodnotových um, sietí a súvisí to taktiež s fragmentáciou výrobných procesov vo všeobecnosti e, v rámci jednej krajiny, ale aj medzi jednotlivými krajinami. Je zaujímavé pozrieť sa napríklad na modrú časť grafu, tá sa mierne znižuje, teda percentuálny podiel ľudí, ktorí pracujú v týchto svetových e, hodnotových výrobných reťazcoch e, sa znižuje. Povodí sa to zvyšovalo, teraz sa to stabilizovalo, respektíve sa to mierne znižuje aj toto nie je definitívny dôkaz toho, že dochádza k reshoringu, ale je to náznak toho, že niektoré činnosti, ktoré prebiehali v iných krajinách, e, sú síce naďalej outsourcované, ale v niektorých európskych krajinách, v niektorých prípadoch. Ďalším zaujímavým ukazovateľom e, sú priame zahraničné investície. E, to úzko súvisí s pojmom outsourcingu a reshoringu. Aj tu vidíme istú tendenciu, takisto ako e, zvýšenie e, týchto zahraničných priamých investícií z 90. rokov. E, nedávne trendy sú skôr k stabilizácii, ba dokonca k miernemu poklesu počte priamých zahraničných investícií a súvisiacich projektov, čo sa týka eh, celkovej výšky aj eh, tých, ktorí prúdia eh, mimo, aj tie, ktoré prichádzajú sem. Poprvýkrát za mnoho rokov vidíme, že objem priamých zahraničných investícií v Európe, ktoré sa vracajú späť do Európy, je vyšší ako Eh, investície, ktoré by odchádzali z Európy inám. Najostatnejšie eh, údaje sú z roku 2012. Teda ukazuje sa, že viac investícií prichádza do Európy, ako odchádza z Európy do iných regiónov sveta. Ani toto nie je definitívny dôkaz, eh, ale je to v súhľade s myšlenkou, že predsa len reshoring prebieha, pretože je viac rôznych operácií na na zelenej lúke, prichádza do Európy mnoho nových investícií, ale do istej miery to môže súvisieť aj s eh, resharingom. No a posledným dôkazom je mm, tzv. faxet, kde eh, sú milióny eh, firiem, ide o veľké firmy. V týchto zoznamoch aj tu vidíme, že percento domáceho imania, ktoré majú v rukách a tieto podniky sa mierne zvyšuje v posledných rokoch v Európe, teda vidíme, že je tu čoraz viac výroby, ktorá prebieha v Európe v porovnaní s um, dianím mimo Európy. Aj toto je v súlade s uh, predstavou, že predsa len reshoring prebieha. Nie sú to nejaké závratné uh, uh, zvýšenia, ale predsa len toto zvýšenie tu je teda v radoch firiem, ktoré sú kotované na burze v Európe. Ja ako výskumne musím povedať, že pre mňa toto nie sú žiadne definitívne dôkazy, že naozaj dochádza k dlhodobému výraznému e, návratu a pracovných miest do Európy, ale podľa údajov, ktoré máme, teda podľa mikroekonomických štúdií e, na základe diania v jednotlivých e, firmách vidíme, že dochádza predsa len k návratu týchto pracovných miest do Európy ešte raz na mikroekonomickej úrovni. Tu vidíme zvyšujúci sa podiel domáceho mania, ako som už povedal v posledných rokoch. Dôkazy z týchto mikro, mikroekonomických štúdií dokazujú, že sa to týka konkrétnych sektorov, nejde o všeobecný fenomén, ide skôr o kapitálovo nákladnejšie e, sektory a nie v e, sektoroch, kde, ktoré sú e, náročnejšie na ručnú výrobu. Teda znamená to, že nejde o výrazný návrat toho, čo sa investovalo do iných krajín, napríklad v Číne. Ide skôr o presun činnosti v niektorých sektoroch s vysokým kapitálom, s vysokou mierou A ide o mnoho viac o veľké firmy, nie menšie firmy, ktoré sa takto vracajú späť do Európy. Toľko teda môžeme povedať k mikroekonomickým štúdiám. Sú teda isté dôkazy o tom, že k tomuto fenoménu dochádza. Podľa mňa najzásadnejšia otázka je, prečo sa to deje. Mohlo by to totiž dosť výrazne nasmerovať politický vývoj. V podstate sme pomenovali tri eh, zásadné faktory, ktoré to vplyvňujú. Poprvé, rozdiely v nákladoch medzi európskymi krajinami a inými regiónmi, najmä Čínou, eh, sa možno znižujú, teda v prípade Číny došlo k 15 až 20 narastu miest v priebehu rokov 2000 až 2010. E, e, to znamená, že náklady na výrobu sa e, výrazne priblížili európskym. Teda produkovať v Európe je obnoho <clears throat> výhodnejšie ako v minulosti v porovnaní s Čínou. Taktiež dochádza k zvyšovaniu nákladov na dopravu, zvyšujú sa náklady na paliva, ale aj rôzne iné náklady súvisiace s dopravou sa zvyšujú a teda celkové náklady na presun na prepravu sa zvyšujú. A to znamená, že je o mnoho rozumnejšie produkovať e, bližšie miesto spotreby. Toľko teda z pohľadu nákladov. Toto môže byť jeden z faktorov ktorý spolu s tým, že Európa ešte stále má, a to je podľa mňa dôležité, napriek eh, všetkému relatívne výraznú strednú eh, triedu, dynamickú eh, strednú triedu s vysokou kupnou silou, to je veľký významný faktor pre firmy, keď zvažujú takýto presun. Teda prvým faktorom je mm, zmierňovanie rozdielu v nákladoch vo výrobe, ďalej druhý faktor súvisí s takou zásadnou otázkou a síce nové technológie a to, že tieto nové technológie čoraz viac e, motivujú produkovať bližšie k nám spotreby. Často veľmi rýchla reakcia na rôzne vzorce spotreby je e, kľúčová. Aj toto teda môže byť dosť výrazný faktor e, tejto novej technológie. Ďalším faktorom je význam blízkosti miest, kde sa produkujú nové technológie a nové mm, znalosti. Niektoré firmy prehodnotili e, svoje miesto pôsobenia, vrátili sa, pretože si uvedomujú, najmä teda v z takového kapitál, čiže je dôležité produkovať tam, kde práve sa sústreďujú tieto vedomosti a znalosti. Európa ešte stále je miestom, kde sa produkuje veľa vedomostí a nových technológií. Ešte sa k tomu vrátim neskôr ehm, tretím faktorom sú sociálne obavy. Je tu taká všeobecná miera pochopenia toho, že produkcia um, tovarov a služieb um, musí prebiehať v súlade s sociálnymi normami, s normami dodržovania rúžového prostredia a aj e, v tomto kontexte môže v niektorých prípadoch dochádzať k presunu výroby. Teda, čo sa týka politických postojov, musíme si uzrejmiť, či je e, fenomén offshoringu pozitívny alebo negatívny. Vo všeobecnosti, keď sa výroba vracia do Európy, dá sa to vnímať pozitívne, pretože to znamená viac pracovných miest, Ide na, najmä o pracovné miesta, ktoré si vyžadujú e, vysokú mieru zručnosti, e, taktiež e, je tam vysoká produktivita, ale niektoré faktory, ktoré sú spojené s reshoringom, by možno neboli až natoľko pozitívne, najmä keď si uvedomíme, že to súvisí so zhoršovaním dopytu mnohých vzmáhajúcich sa ekonomik vo svete, napríklad to platí pre Čínu preto mnohé firmy taktiež toto zvažujú pri presune výroby a obávajú sa, že sa zníži miera vývozu najmä napríklad do Číny. Naša organizácia ILO ako globálna organizácia zohľadňuje aj význam rozvojových krajín. Chceme, aby tieto rozvojové krajiny mali prospech z nového kapitálu, teda Celkovo sa dá povedať, že je to pozitívny fenomén, ale musíme mať na pamäti aj mm, blaho rozvoj krajín. Je potrebné, aby sa aj tam vytvárlo prostredie e, so silnou strednou triedou, aby aj tam sa rozvíjal sociálny dialog, aby sa aj tam prihľadalo na aspekty životného prostredia. Ďalej, existujú tri druhy politických dopadov, ktoré sme um, skonštatovali poprvé, čo by pomohlo Európe zvýšiť atraktívnosť, teda ako zvýšiť atraktívnosť Európskej únie pri zvažovaní presunu ekonomické činnosti. Tu sa dá vyvodiť mnoho ponaučení. Isté, že každá krajina sama o sebe môže urobiť už veľa, aby zvyšila svoju atraktivitu, čo sa týka infraštruktúry, teda zlepšovania kvality infraštruktúry, systému vzdelávania, taktiež blízkosť um, produkcie znalosti vedomosti a zručnosti je tiež dôležitá najmä v kontexte nových moderných technológií. A ďalej. Hm, zachovanie eh, stabilného sociálneho prostredia organizácie e, pre práva pracujúcich e, sa v tomto smere angažujú v Európe. Síce veci vyzerajú, že trvajú dlho, ale napríklad ja dnes večer cestujem do Číny a tam e, naozaj snívajú o tom, aby mali nejaké stabilné prostredie stabilných priemyselných pracovných vzťahov. E, teda je dôležité, aby bol optimálny systém takéhoto sociálneho dialógu a toto je pre Európu práve e, výhoda a lákame tým investície. E, Ďalej v pozitívnom zmysle sú aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú politickú agendu. E, digitálna agenda v Junckerovej komisie je veľmi dôležitá práve ve zvyšovaní atraktivity európskej e, ekonomiky. A taktiež prepojenie tejto agendy z otázkou investície je tiež pre Európu veľmi dôležité. Investície v Európe sú nedostatočné, čo sa týka pomeru ku HDP. Ešte stále je to pod úrovňou obdobia pred krízou. Je tu teda nedostatok investícií. Junckerov plán je veľmi dôležitý. Je tu zároveň nedostatok pracovných miest. A teda Junckerov plán, ktorý chce podporovať pracovné miesta a investície, je v tomto smere veľmi dôležitý. Ďalej, vedúca úloha, ktorú Európa ešte stále má v oblasti nových zdrojov energie, by mohli byť um, veľmi významnou dlhodobou výhodou zvyšovania atraktívnosti Európskej únie z hľadiska lákania investícií. Teda toto sú všetko pozitívne e, faktory. Ďalej sú tu veci, ktorými by sme sa možno mali vyhnúť, ktoré nie sú e, veľmi prínosné z hľadiska lákania investícií. Okrem iného by to bolo implementácia znižovania sociálnych noriem, e, teda um, akási konkurencia vo forme znižovania miest, ďalej znižovanie um, sily práv pracujúcich. A ja viem, že Európsky parlament eh, toto nejako nepresadzuje, ale um, teoreticky to platí, aj keď by to možno prinášalo krátkodobé prínosy, dlhodobo by to ohrozilo práve túto stabilnú strednú triedu. Bolo by to v rozpore s e, týmito dlhodobými cieľmi e, snahy prilákať investície a preto medzinárodné štandardy práce, najmä tie e, základné, ktoré presadzuje ILO, sú veľmi dôležité, sú veľkou výhodou pre Európu. Dúfame, že sa to zachová tak aj naďalej. Ďalšia forma, ktorá by mohla narušiť tento reshoring, je konkurencia v oblasti daňovej politiky snaha prilákať investície, tu nie sú um, náznaky až také jednoznačné, že by toto bola dlhodobá stratégia. Sťažilo by to však financovanie rôznych iných oblastí, ktoré Európa chce podporovať, vzdelávanie a tak ďalej. Teda rozhodne by to nebolo um, uspokové dlhodobé riešenie a taktiež uh, konkurencia v oblasti investícií v tom zmysle, že teraz sa napríklad diskutuje medzi Európou, ostatnými krajinami, sme to napríklad USA, aby boli v dohodách doložky, ktoré budú chrániť investície viac, než je skutočne potrebné. Isté, že investície je potrebné chrániť, ale ak to bude ochrana vyššia, než je absolútne nevyhnutné, zníži to možnosti um, dynamickej strednej triedy, stabilnej spoločnosti, participatívnej spoločnosti, čo je veľmi dôležité pre konkurencieschopnosť Európskej únie. Myslím, že týmto som už vyčerpal svojich 10 minút. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. Uh, then I'll give the... Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Tony Caldeira, riaditeľ firmy Caldeira Limited. Vy ste jeden z príkladov, ktoré máme v reálnom svete, takže povedzte nám niečo o tom. Ďakujem, pani predsednička. Máte pravdu, áno, my pochádzame zo toho skutočného sveta. Sme malá výrobná firma z Liverpoolu, zo Spojeného kráľovstva. A ja by som chcel dnes ľuďom povedať alebo vysvetliť, um, prečo si myslíme, že te, tento reshoring sa už uh, realizuje. A v dnešnej prezentácii chcem popísať aj našu spoločnosť, aby ste pochopili, uh, aké je naše pozadie a prečo sme sa rozhodli, že vrátime z Číny späť do Spojeného kráľovstva niektoré pracovné miesta, teda prečo realizujeme ten reshoring. A chcem to vysvetliť z perspektívy podnikateľa a chcem takisto dať aj politikom určité podnety na premýšľanie. Takže trošku histórie. V roku 1991 som založil spoločnosť. Boli sme malým obchodom, ale rýchlo sme sa roz, rozvinuli a e, sme jedným z hlavných dodávateľov vankúšov a bytového textilu, či stali sme sa trhovým lídrom veľmi rýchlo. V roku 2003 sme mali v Spojenom kráľovstve veľmi silnú pozíciu na trhu. V roku 2003 e, sme sa zúčastnili na svetových výstavách a veľtrhoch uvedomili sme si, že Čína vstupuje do VTO a uvedomili sme si, že čínske predajné ceny sú, respektíve boli nižšie ako britské výrobné ceny, takže našim rozhodnutím bolo ísť buď do Číny, alebo stratiť biznis. Čiže vtedy sme otvorili joint venture v Číne, to bolo naše strategické rozhodnutie a jednu výrobňu v Británii sme zavreli a jednu mm, sme si ponechali. Továreň v Spojenom kráľovstve prežila aj globalizáciu, aj veľkú konkurenciu. Urobili sme štandardný krok. Začali sme vyrábať e, vyššie, kvali, kvalitatívne lepšie výrobky, boli sme bližšie k trhom a takisto sme hovorili vo výrobe rovnakým jazykom ako na trhu. Čiže to sú tie štandardné dôvody, prečo väčšina podnikov preferuje obchod s miestnymi firmami. Takisto sme si otvorili zastúpenie v New Yorku, Caldeira, USA a ten, táto firma takisto rýchlo rastie a predáva produkty z našej britskej továrne aj z čínskej továrne. Na tomto grafe to síce jasne nevidíte, ale bodom obratu u nás bolo obdobie v rokoch 2007 až 2008, kedy sa vlastne začala ďalšia fáza globalizácie. Veci sa E, zmenili v tomto období. Zistili sme, že v Číne začali ceny rásť oveľa rýchlejšie ako v Európe a vo zvyšku sveta. No a výsledkom bolo, že Európa sa stávala odvtedy už konkurencie schopnejšou každý rok. Európsky politici si neuvedomujú jeden fakt. Európa e, sa v, relatívnom, v relatívnych vzťahoch stáva stále konkurencieschopnejšou. Prvá, prvý graf znázorňuje nárast čínskych miest, štvornásobný nárast čínskych miest za jedno desaťročie a takisto vidíte, ako za posledných 10 až 15 rokov e, stúpala čínska mena a keď skombinujeme tieto dva E, faktory, tak sa dostaneme k konštatovaniu, že čínske produkty sú veľa drahšie ako v minulosti. Na ďalšom grafe vidíte, že aj naše vlastné výrobné náklady a náklady na prácu v Číne prudko vzrástli. Ako to povedal už aj predrečník, provincia Zhejiang e, v blízkosti Šanghaja na východnom čínskom pobreží tam o 400% za 10 rokov narastli mzdy zamestnancov v našej továrni. Keď sme prvýkrát prišli do Číny v rokoch 2003 a 2004, naši čínsky zamestnanci zarábali 10% toho, čo ich britskí kolegovia, ale teraz je to 30 až 40 v závislosti od toho, ako sa pohybujú vyvené kurzy. Graf na ľavo ukazuje vlastne čínsku ekonomiku, a čo môže zarobiť čínsky pracovník. Vidíme tam 240-percentný narast čínskych miest v rokoch 2000 až 2012 a odvtedy sa tie mzdy zvyšovali ešte rýchlejšie a napravo vidíte e, náklady na jednotku práce v eurozóne, e, ktorá sa vlastne viac menej nemení. Čiže vo všeobecnosti čínsky pracovníci sú oveľa drahší ako v minulosti a tento relatívny rozdiel um, sa stále zmenšuje medzi Európou a Čínou. A pokiaľ ide o perspektívu zisku, pre nás je dôležitý aj relatívny výmenný kurz. Za 7 rokov eh, euro kleslo hodnotou o 34 v porovnaní s čínskou menou a tým pádom sa Európa stala zasa konkurencie schopnejšou. Sú tam aj ďalšie faktory, ale toto sú dva hlavné faktory. A keď to skombinujeme, tak vidíme, že veci sa obracajú v prospech Európy. Európa je oveľa konkurencieschopnejšia v porovnaní s Čínou, ako bola pred desiatimi rokmi. Takže čo urobila Caldeira? My sme zareagovali na tieto trendy na trhu a e, zmenšili sme našu výrobňu v Číne je oveľa menšia ako bola a niektoré pracovné miesta sme presunuli späť do Spojeného kráľovstva a výsledok je, že v Spojenom kráľovstve náš biznis rastie a v Číne sa zmenšuje. Máme tam menej zamestnancov. My máme veľmi dynamických maloobchodných klientov, musíme sa im prispôsobovať a musíme pracovať tak, ako oni chcú. Niektorí naši klienti chcú um, dodávku uh, dodávku uh, tovarov v Šanghaji, niektorí ju chcú v Liverpoole, čiže my sa musíme prispôsobiť, ale teraz je smer toho cestovania uh, do Európy, tak povediac. Podniky ako moje majú um, dosť veľké problémy. Tu uvádzam tri alebo štyri veci, ktoré sú dôležité pre poslancov. Kapacita sa stráca v mnohých štátoch, pretože produkcia sa presúvala na východ, ehm, s tým odchádzala aj technológia. A keď sa snažíme toto ehm, priniesť späť, môže to byť problematické. Takisto sme stratili veľa zručností, eh, keď vlastne sa produkcia začala presúvať smerom na východ. Mnohí ľudia si neuvedomujú, aké dôležité vo výrobe je mať dodávateľský reťazec a v našom prípade je ten dodávateľský priemysel ešte dôležitejší. Bohužiaľ, keď textilný priemysel odišiel zo Spojeného kráľovstva po roku 2000 takmer úplne, takisto odišli s nimi aj subdodávateľia textilného priemyslu, bohužiaľ. A Takisto sa teraz zotavujeme po veľkej finančnej kríze a mnohé banky sa domnievali, že nie je dobrý nápad po, požičiať peniaze výrobcovi z Liverpoolu, ktorý, ktorý vyrába e, textilné vankušiky. A keď som žiadal v banke o peniaze, mnohí mi povedali, e, že mi ich nedajú. No a čo tu mám pre poslancov? Mám tu také manifesto, manifestum podnikateľov, alebo manifest podnikateľov, ktorý smerujem všetkým politikom na kontinente a hovorím tam o tom, čo potrebujú podnikatelia a malé podniky, akú pomoc a podporu od vlády by potrebovali. Poprvé, Európa musí mať vysoké ciele, Kontinent Európa musí byť najlepším miestom na svete na podnikanie. Môžeme e, sa zameriavať na krátkodobé stimuly, ale v konečnom dôsledku v prvom rade musíme byť konkurencieschopní. A preto musíme urobiť maximum. Z politického pohľadu to môžeme urobiť e, tak, že sa budeme snažiť vytvoriť stabilné hospodárske prostredie, stabilné financie, stabilná ekonomika uľahčuje situáciu investorom a umožňuje dlhodobé investičné rozhodnutia. No a je to dôležité aj pre vracanie miest do Európy, pracovných miest, ako povedal pán Torres. To je kapitálovo najnákladnejšia e, časť projektu, ktorá musí vlastne prežiť. E, prostredie musí byť priateľské k podnikom a k podnikateľom. Musíme presvedčiť podnikateľov, že sa môžu vrátiť domov, takže potrebujeme dobre zdaňovanie, dobrú daňovú legislatívu. Potrebujeme udržateľné daňové režimy, nie daňové preťaženie. Veľká Británia je otvorená biznisu, je to dobrý model, musíme presvedčiť nielen ľudí, ktorí by prirodzene vracali tie pracovné miesta do Európy. Sú aj európske štáty, ktoré si želajú vrátiť e, továrne do nejakej európskej krajiny. Čiže môže tu vzniknúť určitá konkurencia. Politici môžu pomáhať aj vzdelávať spotrebiteľov vo svojej krajine Mnohí ľudia hovoria, že s Čínou sa nedá súťažiť, Čína je oveľa lacnejšia ako Spojené kráľovstvo, ale nie je to pravda. V mnohých oblastiach môžeme aj s Čínou súťažiť a je dôležité, aby politici sprostredkovali toto posolstvo svojim voličom. Pretože ak európsky podnik je dobre riadený, tak často už v dnešnej dobe môžu, môže súťažiť s Čínou aj v tých nákladoch na prácu Politici si musia uvedomovať, kde je bod obratu. A tým mám na mysli ten bod, kedy podnikateľ alebo nadnárodná spoločnosť sa rozhodne, že je na čase vrátiť ten podnik domov. A tam politici môžu práve v tomto okamihu pomáhať presvedčovať podnikateľov, aby presúvali svoju výrobu späť. Ten základný biznis, keď sa vráti do Európy, tak sa s ním vráti aj ten subdodávateľský e, sektor. Máme potom vlastne nielen pracovné miesta, ktoré vráti e, ten podnik na domáci trh, ale aj, tých, aj tie ostatné úrovne, pretože keď vrátime e, výrobné alebo manuálne pracovné miesta do Európy, tak sa tým vytvoria aj manažerské pracovné miesta alebo pracovné miesta v odbyte, v obchode a tak ďalej. Tam naozaj nejde iba o tie základné pracovné miesta, tú výrobu, ale aj o zvyšok e, toho biznisu. To si musíme uvedomiť. Investície sú kľúčom. Na to musíme vytvoriť predpoklady pre podniky, aby mohli pros- prosperovať Musíme znova vyškoliť e, pracovníkov, aby mali tie zručnosti, ktoré boli stratené presunom. Musíme vysvetliť e, podnikom, že naozaj sa to vyplatí vrátiť do Európy biznis. V, des- v deviatich prípadoch z desiatich aj nadnárodné korporácie by chceli e, realizovať svoje podnikanie radšej doma. A oni potom musia na to dostať nejaký podnet. Potenciál toho reshoringu je obrovský. Ak naďalej bude stúpať hodnota čínskej meny a takisto cena čínskej práce v nedávnych, v posledných týždňoch došlo k zmene v tomto kontexte ale myslím si, že to je len dočasná zmena. Ja si myslím, že Čína naďalej e, bude rásť, e, čo sa týka nákladov, bude to stále drahšia a drahšia krajina. Caldeira USA očakáva, že program TTIP e, bude schválený. My máme teraz už v USA v predaji textílie, ktoré boli vyrobené vo Veľkej Británii a uvítali by sme, keby sme mali menej prekážok v transatlantickom obchode. To by nám pomohlo. Chceli by sme teda, aby sa vytvorilo toto prostredie so zníženým množstvom úprav a regulácií. Jedna posledná otázka pre všetkých. Ja sa domnievam, že k reshoringu dochádza, už sa to spustilo, už to prebieha ale otázkou pre poslancov dnes je, ste pripravení na návrat týchto pracovných miest do Európy? Ja sa domnievam, že niektoré štáty na to nie sú pripravené. Musíme teraz hovoriť o tom, že k tomuto fenoménu dochádza a tí, ktorí na to zareagujú včas, tak tí získajú najviac. Ďakujem. Ďakujem, pán Caldeira. Pán Manuel Garcias Salgado federálny tajomník pre zamestnanosť v Národnej federácii pracovníkov v kovo spracujúcom priemysle, čiže teraz z textilu prechádzame do oblasti kovu, to je veľký rozdiel. Pardon. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že môžem vystúpiť na dnešnom vypočutí v tomto parlamentnom výbore príklady, ktoré má vo svojej prezentácii, možno pôjdu opačným smerom. Urobím najprv uvedenie e, pracovnej reformy vo Španielsku z roku 2012, ktorá vyzerala v tom čase ako vynikajúca myšlienka ECB, a aj Európska komisia potom túto myšlienku aj prijala. Španielská vláda aplikovala na základe priameho mandátu ECB. A dôsledky tejto e, reformy uvidíme z dlhodobého hľadiska. Prvý dôsledok. Značný pokles prispievania do sociálneho zabezpečenia. Od roku 2011 sme stratili o 423 tisíc pracovných miest viacej, hoci táto reforma mala za cieľ opak vytvoriť pracovné miesta. Jedna štvrtina tých pracovných miest v Španielsku sú dočasné, dočasné zmluvy núteného charakteru, pretože nie je žiadna iná možnosť iného druhu práce či dohody, hlavne pre mladých ľudí. Štvrtina mladých ľudí má také dohody, ktoré sú na niekoľko hodín, na niekoľko dní a 23 týchto zmluv sú na dobu určitú Takže táto reforma e, zničila alebo zrušila pracovné miesta, ktoré boli stabilné, dlhodobé a vytvorili sa pracovné miesta na dobu určitú. E, veľmi často e, narastá počet nedobrovoľne znížených úväzkov 16 ľudí to takto robí, pretože nemá inú možnosť. A je to aj štruktúrálny prvok či stránka pracovného trhu v Španielsku. Štvrtina majú dočasné zamestnania. ako výsledok krízy a tej reformy z roku 2012 súčasnosti miera nezamestnanosti je tiež vysoká, je to štvrtina z aktívneho obyvateľstva teda tí, ktorí by boli, mohli pracovať, ktorí sú schopní, ale nemajú možnosť to robiť. V júli roku 2015 22,37% nezamestnanosti. nedostatok práce či chudoba, e, ľudia, ktorí pracujú aj napriek tomu, že poberajú plat, tak nie sú schopní pokryť s e, platov základné e, potreby, narastá miera chudoby a hovoríme o cirka 20%, pokiaľ ide o mieru chudoby v Španielsku. Miera nezamestnanosti mladých je naďalej najvyššia, napriek reforme v júli 2015 to bolo takmer 50 konkrétne 49,2 mladých ľudí, ktorí majú nejako 25 rokov. A nerátame v tom aj významné percento imigrantov z Európy a, a potom aj vysoké percento mladých ľudí z mojej krajiny, ktorí sa potom museli z Európy, e, e, z Španielska vrátiť naspäť do svojich krajín pôvodu. Miera dlhodobo nezamestnaných viacej ako rok alebo dva narastla tiež. Je to, sú to asi 2 milióny ľudí, ktorí nepoberajú ani žiadne príspevky v nezamestnanosti a títo dlhodobo nezamestnaní sa v tomto období ich počet sa znásobil, zdvojnásobil. A samozrejme, ako náhle ste dlhodobo nezamestnaní, tak idete do kategórie sociálne vyčlenených, pretože nie ste schopní sa dlhobo, dlhodobo začleniť do pracovného trhu. Toto je ten graf, ktorý to ukazuje percento tých nezamestnaných, ktorí nepoberajú príspevok, je stále e, vyšší. Vidíme tam tú pyramídu, zároveň kres, klesa tá miera príspevkov. Pracovné dohody sú uzatvárané na dobu 2 mesiace či dokonca menej, dokonca aj sektory, ktoré pôvodne nemali takúto tendenciu, hlavne v priemysle, a priemysel prinášal najväčšiu mieru pracovných miest dlhodobého charakteru, kde sa pravidelne aj prispieval do sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Takže aj tento sektor už začal ponúkať takéto druhy zmluv a tie prekerné, nedostatočné pracovné podmienky už začínajú kráľovať aj v priemysle. To dokazuje tento graf E, zmluvy na dobu určitú v priemysle sa dostali takmer do miery 91 83 z týchto zmluv sú teda na dobu určité. Od roku 2010 došlo k nárastu o 6 až 14 Štvrtina týchto zmluv v priemysle je na menej ako 7 dní a prekročili, pôvodne ich bolo len 7%, teraz už ich je 28% takýchto zmluv len na dobu 7 dní. Spôsob, ako uzatvárať takéto zmluvy, prináša aj zmeny v sezónnej práci a to prináša situáciu, že na konci leta za jeden deň sa prihlási 332 107 nezamestnaných na úrady práce Prečo sa to stáva? Teda nedostatok kontrahovania plus sezónne práce, nedostatok podmienok v podnikateľskom prostredí, nedostatok stability na pracovnom trhu, A napríklad sú aj také možnosti, e, e, tým, že je možné robiť prihlasovanie a odhlasovanie v sociálnom zabezpečení online, tak niektorí zamestnávateľia robia tak, že na víkend svojich zamestnancov odhlasia, aby za ten čas nemuseli platiť sociálne zabezpečenie za nich. Aké sú možnosti a návrhy, aby sa táto situácia zmenila a aby sa z Európy stalo naozaj to, čo je jej sociálny model, ktorý by mal byť vyrovnaný s právami a konkurencieschopný. Nemôžeme e, dosiahnuť tú konkurencieschopnosť devalváciou platov tým, že sa znížili o 20 platy zamestnancov, tak to prinieslo aj iné dôsledky. Určite budú krajiny vo svete, ktoré budú lacnejšie ako Európa. Či to už bude Bangladeš, a keď nie Bangladeš, tak Afganistan alebo iná krajina inde vo svete, ale my v Európe sme presvedčení, že naša cesta by mala byť iná. Mali by sme podporovať aktívnu priemyselnú politiku na štátnej aj európskej úrovni. Mali by sme túto politiku koordinovať. A táto výzva prišla aj do Európskeho parlamentu zo strany Európskej asociácie odborov. A keď využijeme také sektory, ako je environmentálny priemysel, čisté obnoviteľné zdroje energii, výskum, vývoj, inovácie a investície do nich, investície do infraštruktúr, sociálny dialog, kolektívne rokovanie a postupná harmonizácia pracovnej legislatívy a podmienok je predsa nepriateľné, keď e, aby sme v menovej a ekonomickej únii mali rozdielne podmienky a legislatívu v pracovnej oblasti. A jeden, jedno z najvýznamnejších aktív to je investícia do vzdelania, výchovy, rekvalifikácie. Teda musíme byť avantgardou v inováciách, aby sme pozdvihli ten potenciál a využili ten potenciál, ktorý Európa má v porovnaní so svetom. Ak Európa nevyužije tento svoj model, ale pôjde proti nemu a neuchová sociálnu rovnováhu e, sociálneho dialógu, tak, tak vlastne ako keby odstupuje alebo zabúda vôbec na zásadné dôvody a hodnoty, kvôli ktorému EÚ vznikla Chceme, aby pracovníci mali väčšiu účasť na výrobných procesoch, rozhodovacích procesoch v samotnej firme. Ten pracujúci v rámci svojich kompetencií je rovnako podnikateľ ako samotný podnikateľ, pretože on samozrejme je v jeho záujem uchovať svoje pracovné miesto a mať plat a môcť živiť svoju vlastnú rodinu. Prekarizácia a platová defalvácia vytvára chudobných pracovníkov. Nevytvárajú sa nové pracovné miesta a nepodporuje sa model produktívneho hospodárstva založeného na investícii a na ekonomickom a sociálnom rozvoji. To sú naše návrhy Európa musí ísť jasne týmto smerom. Junckerov plán je dobrý začiatok, ale nepostačujúci. Európsky model sa musí zakladať na vyrovnaných sociálnych podmienkach a ubezpečiť, aby ľudia mali pred sebou dôstojný život. Nie je priateľné, že 50 aktívneho obyvateľstva je nezamestnaný, že obyvateľstvo nie je nemôže využívať svoje vzdelanie na pracovnom trhu. Vlastne dochádza k akejsi dekapitalizácii, teda e, sa znehodnocuje kapitál, ktorý bol investovaný do vzdelania a výchovy. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne za tieto prezentácie. Neboli síce veľmi optimistické, ale Začneme realistickým postojom a uvidíme, kam sa už dostaneme. Niektorí ste sa už prihlásili o slovo. Najskôr by som dala slovo pani a pardon, najskôr pán Edvard Martin a potom Maria Arena. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem trom hosťom. Sú to tri svedectvá ktoré nám ukazujú to, a v akej situácii je Európa, alebo čo by z nej nemalo sa stať. A ja som veľmi hrdý a šťastný, že som si vypočul prvých dvoch rečníkov, ktorí nám hovoria o sociálnom dialógu, ktorý je tvorcom bohatstva. Ja si myslím, že to treba zdôrazniť poslednom čase veľmi často dochádzalo k stigmatizácii, potrebujeme pracovnú stabilitu a to musíme tiež vytvárať podnety pre firmy, aby e, sa inštalovali na našom území. Ďakujem vám, ste naozaj skutočne veľmi dobrým image makerom e, alebo agitátorom pre obraz EÚ sociálna stabilita, fiškálna, ekonomická stabilita. Keby som bol šéfom firmy, tak e, by som určite investoval na územiach, kde sa tieto princípy rešpektujú, ale žiaľ, ťažkosti sa vždy skrývajú v tých malých písmenkách. To, čo je čo sa e, často žiada ako svetosvetý hospodársky rast, tak ten nedosiahneme tými škrtmi v sociálnej oblasti a v pracovných právach. Pozrime sa na španielský príklad a aká je tam situácia. Niekto sa teraz bije do prs a hovorí, pozrite sa, ako Španielsko teraz ako e, dobre funguje, ale aké Španielsko? Španielsko bohatých, tých, čo sú e, na vrchu, ale Španielsko je vlastne na kolenách, má 50 nezamestnaných mladých a ja na to naozaj nemôžem byť hrdý. Od roku 2010 vidíme v mass médiách a tak ďalej, že sú tam také pracovné zmluvy, ktoré sú krátkodobé na pár dní, na pár hodín. Ak toto je budúcnosť Európy, tak potom čo už a E, musíme budovať Európu iným spôsobom a zamerať sa na to, čo tu už bolo povedané a čo povedal aj predstaviteľ odborov. Máme samozrejme naše pozitíva schopnosti. Európa je čím ďalej tý konkurencie schopnejšia a v oblasti vzdelávania a, a výchovy treba e, ísť tým smerom. To je ten náš kapitál pre konkurencie, schopnosť a na rozdiel od španielského modelu, kde generalizujete tie zmluvy na dobu určitú, tak schopnosť celej Európy, všetkých firiem je takýmto spôsobom ohrozená z strednodobého hľadiska, pretože do budúcnosti už nenájdeme kvalifikovaných technikov, ktorí sme vyhodili na dlažbu. E, a tiež to svedectvo, tá kríza investícií, prístup k úverom, ku financiám a Európa sa musí poučiť zo svojich posledných krízových rokov a postupovať tak, že nemôžeme ďalej takto pokračovať. Povedal to aj predstaviteľ OIT, keď všetky politiky sa robia na to, aby sa zabezpečili, sekuritizovali investície tak ako to robí USA. To je náš súčasný svet. Všetky politiky, ktoré robíme, aj ten Junckerov plán, chcú ubezpečiť investorov, chceme im dať všetky záruky, aby sme vám zabezpečili vaše investície. Príďte, Ehm, nebudete, mať, nebudete nie žiadne rizika. Prečo? Pretože tie rizika v konečnom dôsledku nesú tí zamestnanci, tí, ktorým sa znižujú sociálne práva, ehm, platy a tak ďalej. A preto ďakujem pánovi Kalderovi, keď povedal, že Európa bude čím ďalej tým viacej konkurencieschopnejšia, ale jedine vtedy, keď uchová svoje uh, hodnoty, digitálny svet, využívanie digitálnej agendy. Nemôžeme zabudnúť aj na environmentálnu Európu, klima, klímu, ktorá je a čím ďalej, tým viacej bude tiež faktorom konkurencie schopnosti a stanoviska, ktoré obhajujeme, aby Európa v environmentálnej oblasti, eh, aby sme uchovali túto pozíciu avantgardy aby e, zabranilo e, tej delokalizácii z Európy. Ďakujem za tieto posolstva. Teraz pani McIntyre. Thank you very much. Ďakujem, pani predsednička. Ja som všetky tie prezentácie vnímala e, s veľkým e, záujmom, veľmi ma nadchli. Chcem sa poďakovať pani Teresovi za to, že nám poskytol štatistické údaje, aj za to, že poukázal na také mierne trendy, aj keď nemáme dostatok e, vedeckých dôkazov. Poukázali ste na trendy toho, že čoraz viac výroby prebieha v Európe, ako mimo Európy, čoraz viac investícií prichádza do Európy, než odchádza z Európy a podľa mňa e, je to veľmi povzbudivé. Veľmi ma potešilo, že Tony Caldera nám popísal úspech svojej firmy a tiež to, ako sa mu podarilo vrátiť späť pracovné miesta do Európy, v tomto prípade do Veľkej Británie konkrétne. Myslím, že jeho súhor pravidel eh, o tom, ako pokračovať ďalej. Podľa mňa je veľmi užitočný pán Salvada, by ste ma e, trošku deprimovali. Je mi španielska ľúto. Musím sa priznať, pretože u nás, v Európe, v Británii, vidíme, že pracovných miest je čoraz viac a vidíme, že zhruba o 2,8 rastú mzdy. Každoročne máme a rekordne vysoký počet ľudí, ktorí pracujú. Je mi teda naozaj veľmi ľúto, že v Španielsku máte takúto skúsenosť. Musím vám povedať, že to nie je nutný vývoj veci. Ak si uvedomíme, aký je význam pomáhať, aký má význam pomáhať podnikateľom, nedusiť ich, nespomaďovať ich, nezaťažovať ich príliš administratívou. Myslím, že môžeme podnikom pomôcť takým podnikom, ktoré chcú vrátiť pracovné miesta späť do Európy. Ja som eh, veľkou podporovateľkou podpredsedu komisie pána Timmermansa, on je socialista, ja som konzervatívna a politička, ale rozhodne súhlasím s jeho prístupom a s jeho predstavou o tom, ako mm, poňať eh, lepšiu hospodárskú správu. Myslím si, že by sme mali plniť veci efektívnejšie. Si si spomínate napríklad pekára, ktorý musí mať viac času eh, na pečenie chleba, než na vyplňanie rôznych formulárov. Teda zaujímalo by ma, ako naši rečníci, naši hostia vnímajú otázku lepšej regulácie ako by to mohlo pomôcť v pozitívnom zmysle tomto návratu pracovných miest do Európe. Ešte stručne by som sa chcela vyjadriť k inováciám, ak dovolíte. Nie mi jasné, že musíme byť opatrní my ako legislatívny orgán, aby sme nedusili inovácie. Možno by sme mali upresniť, čo presne chceme dosiahnuť a nie ako to dosiahnuť možno. Ak budeme príliš reštriktívni v popise vecí, nemajú inovácie priestor. Teda musíme čo najlepšie využiť Horizont 2020 a rozpočet s tým súvisiaci máme tam 80 miliard eur na 5-ročné obdobie. A jeden z hlavných čortov je, že tu nejde len o výskum. Teoreticky musí to byť prakticky poňatý e, výskum, e, tak aby inovácie, ktoré získame, aby pomáhali v praxi, aby sa to dostalo k malým a stredným podnikom a aby to mohli využiť, pretože vďaka tomu potom budú môcť byť konkurencieschopnejší a tým sa zvýši pravdepodobnosť návratu pracovných miest späť do Európy takých pracovných miest, ktoré boli predtým mimo Európy. Ja si myslím, že budúcnosť pred nami je svetlá, ja som plná optimizmu. Bola by som rada, keby nám naši rečníci niečo povedali k tým veciam, na ktoré som sa pýtala. Ďakujem. Áno, vrátime sa k tomu. Teraz nasleduje Juta Šajnerov, Maria Arena, Martina Dlabajová a Guillaume Palas. V takomto poradí najskôr teda pani Juta Steinruck, nech sa páči. Naskôr sa chcem poďakovať všetkým našim trom hostom a rečníkom, že si našli čas na toto stretnutie s nami. Ja odkedy pracujem a odkedy sa angažujem v politickej oblasti, vnímam svet skôr ako taký, keď sa podniky presúvajú najskôr z jednej krajiny do inej v Európe, pretože chcú znižovať náklady, potom opúšťajú Európu. Ehm, v Ázii a potom dokonca následne v Afrike e, sa rozladia a vrátia sa späť do Európy. Toto všetko robia ehm, preto, aby ušetrili výrobné náklady, Nokia je jedným príkladom, možno aj firma Caldera napokon. Som si istá, že Európa by urobila dobre, respektíve európske firmy, keby trošku prevzala regionálnu zodpovednosť. Máme našťastie mnoho pozitívnych príkladov. Myslím, že jeden z rečníkov to povedal. Um, lacno sa dá produkovať v iných regiónoch sveta. Ja si myslím, že konkurencieschopnosť je podľa mňa um, dôležitejším heslom, čo sa týka kvalifikácií, technológie, technologického náskoku, um, taktiež náskoku v oblasti vzdelania. Na to potrebujeme verejné investície. Mimochodom, tie sa platia uh, z daní, ktoré platia firmy. To sú investície do infraštruktúry, do kvalitného vzdelávania. Toto všetko e, sa financuje zo štátneho rozpočtu, ktorý tvoria danie. Teda e, sú to dve časti tejto váhy. Kto nechce reguláciu, kto nechce platiť danie, kto chce mať e, nízke pracovné náklady, predsa len však musí pochopiť, že štát sa musí starať, musí investovať aj do sociálneho zmieru a aj do verejných investícií. Nemôžeme vnímať teda len jednu stránku veci, musíme to vnímať ako celok. A našou úlohou ako politikov je eh, na toto dbať. A keď sa pozerám na konkurencieschopnosť Európy, zrejme by sme mali mať eh, veľký boom eh, v Grécku. Ekonomicky najúspešnejšie krajiny sú v konkurencieschopnosti miest dosť výrazne um, vyššie, než boli predtým. Súvisí to však samozrejme s tým, do akej miery sa posúva dopyt. Isté, že tovary samotné nebudú kupovať nové tovary, ani autá sa sami nebudú kupovať. Je potrebné, aby spotrebiteľ mal dostatočnú kúpnu silu, aby si tie peniaze mohol zarobiť a potom tieto tovary kúpiť. Nestačí len produkovať. Chcem sa opýtať možno na jedno upresnenie, eh, aj keď ste to trošku načrtli, ale konkrétne by som poprosila, pán Kaldejra to trošku spomenul, vy ste jeden príklad firmy, ktorý sa vrátil späť. Ale zaujímalo by ma, či sa vrátilo e, rovnako veľa pracovných miest, e, ako vtedy odišlo, ako sa vtedy presunulo do inej krajiny a koľko firiem poznáte, ktoré by tiež sledovali takýto e, trend. Viem, že ste teda v popredí tohto diania, ale či viete aj v nejakých iných podnikoch, ktoré takto presúvajú pracovné miesta späť? teda nie je samozrejme tak, aby e, to musel dotovať štátny rozpočet, e, tieto pracovné miesta. Um, my chceme, aby rozpočty boli predsa vyvážené, ale ide o kvalitné pracovné miesta. Príklad Španielska by ma tiež zaujímal trošku podrobnejšie z toho kovospracujúceho priemyslu, automobilového priemyslu, ďalej sú, dodáva, sú dodávateľia. My preto chceme, aby Európa bola konkurenceschopná, mne, aby zaujímala vaša konkrétna skúsenosť. Povedali ste, že nemáte presné čísla, ale máte nejaké konkrétne príklady? Ja poznám jeden príklad, ktorý tu našťastie máme dnes aj priamo zastúpený. Ďakujeme pekne. Pani Maria Arena. Merci. Eh. Ďakujem. Toto vypočutie sme mohli urobiť spolu s výborom INTA, pretože Väčšina vystupujúcich hovorila o delokalizácii z Európy, ale aj o dopade globalizácie, pretože máme veľmi globalizovanú ekonomiku a zároveň mm, fragmentovanú, takže je to navzájom prepojené. Ja som v oboch výboroch a Umožňuje mi to vystupovať eh, v mene oboch týchto výborov a úplne súhlasím s tým, čo práve Juta povedala pán Kaldera. Vy ste vyjadrili to, aké ťažkosť, eh, že pre vás je dosť zložité vidieť, že sa čínta dostáva do VTO, ale zároveň rozhodne podporujete TTIP, ale ja poznám veľmi dobre európsku firmu, ktorá by povedala úplne naopak než to, pretože oni by povedali, teším sa z toho, že Čína je konečne vo VTO, pretože môžem s nimi obchodovať, ale naopak nie som veľmi šťastný z TTIP, pretože to pre mňa bude znamenať nekalú hospodárskú súťaž, takže my by sme sa mohli stretnúť s inou európskou firmou, ktorá by povedala úplný opak toho, čo vy ste práve povedali a čo my k tomu môžeme dodať a to je otázka, ktorú kladiem aj Medzinárodnej organizácii práce. Hovoríme a pripravujeme dohody voľného obchodu a potrebujeme aktualizovať otázky udržateľného rozvoja a teda, že normy eh, MOP, nielen pracovné, ale aj environmentálne, ktoré eh, v konečnom dôsledku majú dopad na blahobyt, eh, blahobyt environmentálny a sociálny, tak by mali byť aj v dohodách o voľnom obchode, aby tá nekalá hospodárska súťaž, na ktorú vy, pán Kaldera, poukazujete, ale ktoré by iná firma e, sa jej mohla obávať v prípade obchodu z USA, aby boli zachtené, aby tieto obchodné dohody neboli dohodami o nekalej hospodárskej súťaže, lebo súčasné dohody sú také, a ktoré pod uh, zástierkou akého si, je, si jednoduchšieho právneho rámca pre fermy. Ja možno s vami nesúhlasím v určitých e, veciach, ale myslím si, že better regulation neznamená no regulation. A niekedy nesúhlasím ani s pánom Timmermansom, ktorý je socialista, keď si zamieňa otázku better regulation na no regulation. Ja si myslím, že keď diskutujeme o dohode o voľnom obchode o službách a nemôžeme povedať, že sektor služieb treba deregulovať. Je to sektor, ktorý je čím ďalej tým viacej digitalizovaný a neexistujú tam žiadne pravidlá. Stačí sa pozrieť na Uber v taxislužbách. To, že americká firma zarába na eh, ničení európskeho modela, modelu, tak to nemôžeme akceptovať a musíme na to myslieť, aj keď e, rokujeme o medzinárodných dohodách a preto moja otázka je, či ste za to, aby všetko tieto pravidlá boli pravidlami záväznými aj v dohodách, o ktorých diskutujeme, či už v prípade TTIP alebo iných obchodných dohod. Martina Diabalo. Ďakujem pekne, pani Dlavajová. Thank you, Madam Chair. Um, I must say that... Ďakujem Musím sa priznať, že ja osobne aj naša skupina ALD vníma tento nedávý trend návratu výroby um, pracovných z Európy. Pozitívne sú to nové príležitosti, ktoré prinášajú Európskej únii um, veľký potenciál z hľadiska vytvárania pracovných miest, ale aj pre mladých ľudí prinášajú veľký potenciál. Chcem nadviazať na to, čo povedal pán Caldeira, že je zo skutočného sveta. Ja som tam pôsobila eh, ešte pred rokom a pol. Poskytovala som služby výrobným podnikom, ktoré potrebujú nové medzinárodné stratégie. Bolo to zaujímavé, pretože som v posledných 20 rokoch videla, ako sa Európa menila. Najskôr za všetkom 90. rokov firmy sa presúvali zo západnej Európy do východnej Európy, dovolím si to takto povedať, kvôli komparatívnym výhodám v nákladoch, na pracovnú silu, na energiu, na budovy a tak ďalej. Ďalej sa presúvali na iné trhy mimo Európy, ale dôvody e, sa postupne menili v týchto 20 rokoch. E, najskôr to boli komparatívne výhody v nákladoch, potom išlo skôr o prístup na nové trhy. Bolo to strategické, byť niekde inde, mať prístup na iné trhy a tiež vzhľadom na e, flexibilný pracovný trh v niektorých členských štátoch totiž e, pracovný trh nebol natoľko flexibilný, ako e, by to boli potrebovali, preto sa presúvali niekam inam. A niekedy dokonca odchádzali kvôli e, pracovnej sile, nemali tu dostatočne vyškolenú pracovnú silu, takú, ako by potrebovali tu v Európe. Teda existujú rôzne dôvody a každá firma má inú medzinárodnú stratégiu. Musíme to teda vnímať v týchto rôznych ohľadoch. Chcem len povedať, pán Kalida, prosím, neprestávajte hovoriť s politikmi o vašich potrebách, eh, o tom, aké potreby majú malostredné podniky, výrobné podniky. My to totiž musíme počuť. Musíme mať prehľad o tom, čo sa deje priamo v praxi a aké máte potreby. Mám niekoľko otázok, ak dovolíte. Najdôležitejšia otázka. Tu ma naozaj zaujíma názor všetkých troch rečníkov. Um, Hovorila som o rôznych nákladoch, o nových trhoch, o flexibilných eh, pracovných trhoch, eh, eh, ehm, šikovnej pracovnej síle. Chcem sa opýtať, čo podľa vás v tejto chvíli by Európska únia mala ponúknuť viac než ostatné trhy? Sú to zruční pracovníci, sú to skôr nejaké iné aspekty, krajšie počasie, neviem, čo také by sme mohli neponúknuť čo by mohla byť um, naša silná stránka v marketingu. Ďalej druhá vec. Aj toto je otázka priamo na pána Kalderu Aké máte osvedčené postupy v kontakte s mladými ľuďmi? Máte nejaké osvedčené stratégie v eh, školení, v učňovských vzťahoch? A myslíte si, že by to mohlo fungovať aj v kontexte tohto návratu eh, výroby do Európy? Eh, ďalej mám otázku na všetkých troch hostí. Aké opatrenia by ste navrhli malým a stredným podnikom na podporu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu práve v procese tohto návratu späť do Európy? nejaké stimuly alebo niečo iné konkrétne. A ešte posledná vec, ktorú chcem zdôrazniť, a už to povedal aj prvý rečník, a za to som mu veľmi vďačná. Je tu obrovská príležitosť pre Európu získať z tohto presunu ospäť do Európy, najmä v sektore digitálnych služieb. Myslím, že naša prekážka v naplnení digitálnej agende je práve nedostatok digitálnych zručností. Je podľa mňa neuveriteľné, že do roku 2020 Európe bude chýbať 800 tisíc odborníkov v oblasti IKT. A to je ešte stále niečo proti tomu, že 40 Európanov nemá dostatočné zručnosti, aby zaplnili tieto pracovné miesta. Čo teda navrhujete urobiť, aby sa tento nedostatok nejakým spôsobom napravil? Ďakujem. Ďakujem teraz Guillaume Valas. Ďakujem. Tieto prezentácie sú veľmi zaujímavé. Jedna otázka, ak to chápem správne, Kvôli stúpajúcej cene práce v Číne môže dojsť k relokalizácii. Už sme o tom hovorili pred desiatimi rokmi, keď sa zvýšia mzdy v Číne, tak budeme aj my opäť konkurencieschopnejší, ale máme tu určitý problém počas tohto obdobia v Európe. Okrem toho, že sme znižovali sociálne štandardy, tak sme neurobili veľa pre investície. Keď sa pozrieme na kapacitu Európy vytvárať nové produkty v porovnaní s USA alebo s e, rýchlo sa rozvíjajúcimi štátmi, konštatujeme, že Európa e, zaostáva. Nie len, že sme slabí, ale odbúda nám tá kapacita. A e, keď klesajú súkromné investície, tak klesajú aj verejné investície to sú dôvody, ktoré, sú, ktoré súvisia s politikou už niekoľko desaťročí, ale aj o, e, s krízou od roku 2008. Takže moja prvá otázka. Ako podniky sa mm, dokážu dnes e, chopiť tejto témy investícia Ani do Francúzska sa nevracajú tie investície. A keď sa pozrieme na to v súvislosti s cenou práce. Cena práce vo Francúzsku klesajú. Um, u nás je cena práce nižšia ako v Nemecku, ale to neznamená, že nám stúpajú investície automaticky. A druhá otázka. my, keď sa toto nezmení, budeme musieť zvyšovať e, súkromné zadlženie. A toto práve bola príčina, preto sa v US, prečo sa v USA e, spustila e, subprime kríza, pretože USA e, svoje problémy riešili zvýšením súkromného zadlženia. Takže ako, ako riešiť tento cyklus chýbajúcich investícií? Ďalší rečník, Dominik Martan. Ďakujem relokalizácia alebo návrat pracovných miest e, prichádza vždy po odlive pracovných miest. Toto sme vždy odsudzovali. Európa nemá vôľu e, vytvoriť dobré podmienky pre zamestnanosť. Keby sa vrátili pracovné miesta, tak by klesala kvantitatívne aj kvalitatívne nezamestnanosť, ale zatiaľ sa tak nedeje. A keby, sa, keby došlo k eh, reshoringu, tak by zase začali stagnovať e, krajiny ako Čína a BRICS a to by zase bol konjunkturálny problém na iných trhoch sveta. Tento reshoring by nemal vytvoriť novú európsku nadnárodnú stratégiu, ktorá by bola rigidná a ignorovala by kapacity iných štátov. Otázka je, kde, kedy a ako e, dôjde k tomu reshoringu, k tomu návratu pracovných miest a budú sa tieto pracovné miesta vrácať do štátu pôvodu. Možno budú len hľadať najlacnejšie štáty v rámci európskeho spoločen- spoločenstva. Aké budú sociálne dopady? Keby sa naozaj tak stalo, tak potom Európska únia by potrebovala skutočné právomoci v oblasti zamestnanosti. Nie, teraz to tak nie je. Toto vypočutie by malo reflektovať e, tento, na, túto náhlu zmenu nazerania na tento problém. A ekonomiky sú ešte stále zraniteľné, z Ázie sa zvyšujú ceny transportu a ja chcem vedieť, či to, z čoho vyplýva toto rozhodnutie. Chceme nahradiť Čínu a keby e, sa tak stalo, koľko času by potreboval priemysel na to, aby sa e, znova odrazil o, od dna, musel by prepustiť tisíce osôb a zvyšok, pán Kaldera vy ste archetyp globalizácie, vy ste išli najskôr do Číny hľadať lepšie e, možnosti a keď už tam nebolo dosť medu, tak ste sa vrátili do Spojeného kráľovstva. A to neobhajuje ani záujmy Európy, ani záujmy e, Veľkej Británie, keď vlastne idete do USA, aby ste získali klientov medzi tými novými zbohatlíkmi. Vy chcete, aby sme odstraňovali colné prekážky, vy chcete, aby sme rušili sociálne predpisy, environmentálne predpisy. A e, keď e, vám vyhovieme, vrátite sa potom z USA do, do Spojeného kráľovstva? Pretože ja si myslím, že keď toto urobíme, tak zasa to vyvolá vlnu prepušťaní v Európe. Chcem vedieť, či komisia urobila hodnotenie dopadov, aby sa zistilo, do akých e, štátov sa vracajú pracovné miesta, ktorých sektorov sa to týka a aké typy zamestnaní budú z toho profitovať. Dúfame, že toto vypočutie bude reagovať na naše obavy a že bude hovoriť o tom, či, či tento prístup je dobre podložený. Zaznelo tu veľa otázok. Pôjdeme po poradí. Pán Torres, potom pán Caldeira a potom pán Salgado na, na záver. Pán Torres, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem všetkým rečníkom a poslancom <clears throat> za túto stimulujúcu diskusiu. Začnem e, s tou konkurencieschopnosťou, to je najdôležitejší koncept. Myslím si, že je tu pomílené vnímanie konkurencieschopnosti. schopnosti pretože doteraz sa to vnímalo ako otázka nákladov, ale v skutočnosti konkurencieschopnosť je schopnosť európskych ekonomík adaptovať sa zmenám, reagovať, reagovať na nové technológie, globalizáciu a tak ďalej. A toto je niečo iné ako mm, konkurencieschopnosť v oblasti nákladov. Európa dlho bola konkurencieschopná v tom širšom slova zmysle, ale potom, keďže prišli nové technológie, Začal proces fragmentácie produkcie. Základné princípy ekonomiky sa zmenili, takže otázka lepšej legislatívy je teraz stále dôležitejšia. Čiže nechceme znižovať objem legislatívy, chceme ale adaptovať legislatívu zmenenému prostrediu. Ďalšia otázka bola, čo sa myslí pod pojmom lepšia legislatíva, better regulation. Na národnej úrovni Existujú tri princípy. Poprvé, otázka ochrany. Lepšia legislatíva, regulácia znamená ochrana, ochranu tých, ktorí musia byť chránení. Európa veľmi dobre mnohé roky chránila podniky, ľudí a tak ďalej. Ja pracujem v mnohých štátoch a vidím, že v mnohých e, častiach sveta problematické je, že chýba ochranná legislatíva. Potom je tam veľa korupcie, zlé riadenie, veľa monopolov, veľa sociálnej nerovnosti. A Európa dlho vedela zabezpečiť túto ochranu. Po druhé, dobrý ďalší prvok dobrej legislatívy je predvídateľnosť. Predvídateľná legislatíva pre všetkých, pre pracovníkov, podniky, všetkých jednotlivcov. V niektorých štátoch um, legislatíva sa stala komplexnou a je ťažké zabezpečiť jej predvydateľnosť. Ale to hneď neznamená, že musí byť menej legislatívy. No a po tretie, práva a pravidlá si nesmieme zamieňať. Napríklad, keď hovoríme o lepšej legislatíve v zdravotníctve a v penzijnom systéme, právo na zdravotnú starostlivosť a právo na dôchodok to sú práva, ktoré štát musí chrániť. Nemôžeme to nechať na jednotlivca. Nemôžeme na neho preniesť celé toto riziko. Otázkou je, aké pravidlá platia. Takže toto sú také všeobecné e, predpoklady, ktoré vždy musia platiť. Keď sa pozrieme na Európu, my sme urobili objektívnu štúdiu všetkých reforiem trhu práce od krízy a v 70% tá reforma znamenala menej zákonov, ale to neznamenalo, že tá legislatíva je už teraz predvídateľnejšia a lepšie chráni. Čiže ide tu o to, aby tie reformy sa robili inteligentne a neexistuje na to jednotný recept. Pokiaľ ide o lepšiu legislatívu a reguláciu na medzinárodnej úrovni, hovorilo sa tu o dohode TTIP. ILO nemá všeobecnú pozíciu, pretože TTIP je ešte v procese rokovania a po každom kole rokovaní príde nejaký iný text. Ale sú tu určité všeobecné princípy, ktoré zastupujeme. Po prvé, je dôležité, aby ten štát, ktorý má prísnejšie sociálne pravidlá, aby tie platili v tom e, partnerskom vzťahu obchodnom. Napríklad všetky štáty ratifikovali 8 základných dohovorov ILO v Európe, ale Spojené štáty neratifikovali tú, tento dohovor Medzinárodnej organizácie práce. Ja nie som politik, iba výskumník, ale ja si myslím, že v tomto procese vy musíte vstúpiť a povedať jasné slovo. E, bolo by dobre, keby Spojené štáty mali rovnakú úroveň sociálnej ochrany ako Európa. D- po druhé, ochrana investícií. Tu sú dva problémy riziko konkurencie medzi rôznymi typmi legislatívy, tzv. regulatory chill. Bolo by užitočné, keby v texte bola explicitná odvolávka na fakt, že sa nemôže využívať sociálna alebo environmentálna legislatíva na ochranu investícií. Niektorí hovoria, že je to jednoznačné, ale bolo by dobre, keby sa to napísalo aj explicitne. A ďalší prvok, to je otázka, kto má mm, rozhodnúť v prípade sporu, ktorý súd. Nedávno v Európe došlo k iniciatíve, ktorá sa mi páči, veľmi povzbudivá, keby e, teda chcú vytvoriť e, verejný orgán, ktorý by to robil, ale nemôžem, nemôžem povedať viac v tejto fáze. Ďalšia otázka znela, ako sa Európa líši od zvyšku sveta. Myslím, že dve veci tu odlišujú Európu od USA, Brazílie alebo Číny. Jedna vec spočíva v tom, že je tu stabilná a široká stredná vrstva, ktorá je aj dynamická v Európe a to má obrovské ekonomické, ale aj sociálno-politické výhody, pretože tu existuje spoločenská zmluva, ktorá poskytuje tú stabilitu, ten rešpekt. Ľudia majú totiž dojem, že politici pracujú e, pre nich a pre ich deti. <clears throat> Takže tá stabilita, prosperita v strednej vrstvy je tu veľmi dôležitá. A druhá vec, vy ste sa pýtali na trhy práce. Hm, trh práce sa musí opierať o pravidlá. Um, a v Číne napríklad alebo v Brazílii, dokonca v USA sa veľmi ťažko budujú určité úrady a inštitúcie, napríklad inšpektoráty práce alebo súdy, ktoré rozhodujú v pracovných sporoch alebo uh, úrady pre verejné za, zamestnávanie to veľmi dobre funguje, um, tieto úrady práce v Nemecku alebo v Spojenom kráľovstve. A toto majú európske štáty a iné to nemajú. Tieto inštitúcie, ktoré veľmi dobre slúžili v minulosti Európe, sú dnes oslabované uh, z dôvodu určitých ideológií alebo myšlienok, ktoré, ktoré nie sú reálne. A takisto tu bola otázka, čo s malými a strednými podnikmi. Pán Caldera to povedal. Finančný systém v Európe nezvláda túto úlohu. Ekonomika sa veľmi zmenila, to má dopady na e, reguláciu, ale aj finančný systém. A dô, jedným z dôvodov, prečo investícií nie je viac, je aj to, že tu nie je možnosť prepojiť úspory jednotlivcov a investície. Jedna, jeden spôsob je robiť verejné investície. Ak finančný systém nevie prepojiť úspory s investíciami, e, sú tam často limity, e, zdanenia a podobne. No a ďalší prvok je zlepšenie finančného systému. Európa je veľmi dobrým prosperujúcim miestom pre súkromné bankovníctvo, súkromných investorov. Títo ľudia nie sú v tradičnom bankovom systéme. Tradičný bankový systém sa neprispôsobil um, novým investíciám, prepájaniu služieb a investícií. Toto platí pre Španielsko. Aj pán Caldera ukazoval priesvitku, ktorá veľa hovorila o tejto situácii. Ďakujem. Thank you. I'll give the floor to Mr. Caldera. Ďakujem. Teraz má slovo pán Caldeira. Ja urobím všetko, čo je v mojich silách, ale možno e, som nezachytil všetky otázky. Pokiaľ ide o e, tých ďalších dvoch rečníkov, chcem zareagovať tak, že by som inštiktívne podporil pána Toresa V mojom sektore e, náklady rastú e, rýchlejšie než e, v, rýchlejšie v Číne, mm, ale to je možno len uh, moja skúsenosť, nemusí to byť uh, situácia celkového trhu, ale možno tie príležitosti prídu do Európy rýchlejšie v mojom sektore ako v niektorých väčších sektoroch, ale závisí to aj od toho, odkiaľ berieme dáta. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Garcia Salgado, um, tak inštinktívne by som povedal, že v Španielsku naozaj je extrémne vysoká nezamestnanosť mladých a my chceme na to reagovať tak, že potrebujeme pracovné miesta, ktoré dlho vydržia, ktoré sú udržateľné Nechceme, aby relokalizácia reshoring znamenal znižovanie sociálnych pravidiel, sociálny dumping. My e, potrebujeme väčšiu súťaž v rámci trhu práce. Spojené kráľovstvo je veľmi dobrým príkladom tohto. Mzdy sa zvyšujú takmer o 3 ročne, ale to nie je vďaka regulácii alebo konkurencii. Ak moji zamestnanci nie sú spokojní so svojím pracovným miestom, tak odídu a hľadajú si inú prácu. Čiže výhoda Európy nie je ani tak legislatíva, ale konkurencia v rámci trhu práce. Ja viem, že každý štát má inú pozíciu a nachádza sa v inej fáze ekonomického cyklu, čiže to, je, to čo je dobrým riešením pre Spojené kráľovstvo, nemusí byť dobrým riešením pre iný štát ale myslím si, že konkurencia je vždy lepšie riešenie ako e, regulácia. Ďalšia otázka. Že musia existovať stimuly pre návrat pracovných e, miest do Európy. Pre tieto podniky, ktoré vracajú pracovné miesta, musia mať prístup k financovaniu. Niektoré podniky sa blížia k tomu bodu obratu, kedy sa rozhodnú vrátiť investíciu do Európy a tieto podniky musia mať možnosť Eh, eh, k prístupu k financiám a eh, vláda, aj miestna, aj národná musí byť na ich strane, musia si uvedomovať, že tie pracovné miesta sú potrebné v Európe, že musí byť konkurencia na trhu práce a nie sociálny dumping. A Ďalšia otázka. Ja e, súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa. Chceme reformu na trhu práce, aby pre podniky bolo ľahšie najímať pracovníkov, aby podniky boli flexibilnejšie. Tie príklady súvisiace so Španielskom sú možno extrémne. Ja súhlasím s tým, že keď e, ľudí zamestnáte v pondelok a prepustíte ich v piatok, to je, to je absurdné. Ja by som také niečo neurobil ako podnikateľ v Spojenom kráľovstve nikdy. My nesúhlasíme s krátkodobými pracovnými zmluvami, ak nie sú vyložene nutné, pokiaľ ide o agendu pre lepšiu legislatívu. Európa si musí uvedomiť, že podniky a podnikatelia na celom svete majú možnosti investovať kdekoľvek na svete, majú voľbu. A preto prácou politikov e, je, aby zatraktívnili Európu a aby zabezpečili tie investície. Kapitálové investície a investície do vzdelávania, do vytvárania zručnosti. Takže našou prácou je, a aj vašou prácou, myslím si, je, aby vaše členské štáty a Európa ako celok boli atraktívne pre investorov. To znamená väčšinou lepšiu reguláciu. Nemusí to znamenať odstraňovanie legislatívy, rušenie legislatívy, ale lepšia legislatíva. Pani Steinbeck. Áno, máte pravdu. Globálny trh je globálny, hospodárska súťaž, je globálna kaldeira je um, v globálnej konkurencii. Zručná, dobre vyškolená pracovná sila je absolútnym predpokladom Infraštruktúra by mala podporovať samozrejme podniky, tá infraštruktúra sa musí platiť z daní podnikov, to, je, to má svoju logiku, ale tie dane nemôžu byť mm, prohibitívne, ničiace pre podniky, takže je potrebné nájsť rovnováhu. My ako kontinent máme dobrú infraštruktúru na to, aby sme mohli zabezpečiť e, dlhodobý návrat pracovných miest na e, európsky kontinent, ale tie dane pre podniky by nemali byť príliš vysoké, aby, aby tie podniky sa nestali nekonkurencieschopnými. Pokiaľ ide o tú priamu otázku, ktorú ste spomínali, my sme našu pracovnú sílu v Spojenom kráľovstve zvýšili o 20% a v Číne sme znížili e, náš personál o 25%, čiže tie e, pracovné miesta, ktoré sme kedysi presunuli do Číny, tie sme vrátili späť. Ale náš biznis je trošku komplikovanejší, ako bol pôvodne, lebo teraz je na globálnej úrovni. Maria Arena sa pýtala, položila jednu otázku. Áno, máte pravdu, globálna ekonomika je fragmentovaná a zložitá a iba tie podniky a štáty, ktoré reagujú na výzvy fragmentovanej ekonomiky, prežijú. Náš minister financí hovorí jednu vec. Lord Heseltine povedal v 90. rokoch, že sme v globálnej súťaži. To je pravda. A ako jednotlivci, ako podniky, aj ako štáty. Pokiaľ ide o dohodu TTIP, moja perspektíva je na jednoduchá. Caldeira je globálny biznis – nakupujeme na globálnom trhu a predávame na globálnom trhu. A um, keby sa znižili clá do USA, tak by nám to uh, prinieslo nové možnosti kupovať uh, napríklad textílie v Belgicku, v Taliansku a v Španielsku. A tieto produkty potom môžeme spracovať v Spojenom kráľovstve. Čiže my môžeme vytvárať e, pracovné miesta v celom dodavateľskom reťazci E, v Európe a potom, keď vyrobíme naše produkty v Spojenom kráľovstve, môžeme, môžeme tieto produkty predať e, maloobchodnému reťazcu v USA. Čiže tým vlastne presúvame prácu, ktorá sa predtým robila napríklad v Indii a v Číne, sem. A vytvorili by sme takto najväčší, e, najväčšiu svetovú zónu voľného obchodu, tak povediac. No a Ďalšia otázka sa týkala VTO a toho, že Caldeira vlastne sa presunula do Číny. Caldeira e, musela reagovať na globálne výzvy. A keď máte pred sebou takúto výzvu, máte viacero možností, môžete reagovať alebo môžete to ignorovať. A my sme zistili, že naši konkurenti v Spojenom kráľovstve, ktorí nešli do Číny, tak skrachovali a všetky tieto e, pracovné miesta e, zanikli. Caldeira do Číny odišla v rámci takého obranného mechanizmu, pretože maloobchodné reťazce e, si môžu vybrať, od koho kúpia produkty. A oni chceli produkty, ktoré boli inšpirované Veľkou Britániou, ale mali čínske výrobné náklady. Čiže my sme išli do Číny, aby sme si znížili náklady, ale potom sa stali dosť zvláštne veci, Eh, my sme sa v Číne eh, zúčastnili na veľtrhu eh, s britským dizajnom, ale s čínskymi nákladmi a náš biznis dvakrát sa zdvojnásobil objemovo, pretože kombinácia európskeho dizajnu a čínskej výroby bola vynikajúca, pretože v tej dobe Um, naši konkurenti mali skôr čínsky dizajn vyrobený v Číne, čiže my sme mali určitú uh, výhodu a tento ťah vlastne zachránil britskú spoločnosť. Ako som povedal na začiatku, my sme jednu továreň zatvorili, ale druhú e, továreň sme ponechali, ale pretože sme reagovali, tak sme vytvorili takú globálnu možnosť, čiže to, čo nás najskôr ohrazovalo, vstup do VTO sme premenili na príležitosť. My sme v minulosti boli schopní predávať štátom ako USA, aj iným veľkým štátom a podarilo sa nám to tak, že sme začali spolupracovať s Číňanmi, pretože sme im nemohli vtedy konkurovať. Čiže ironicky, keď sme začali obchodovať v USA, ja som si myslel, že e, produkty s britským dizajnom vyrobené v Číne budeme e, predávať v USA, ale v realite teraz e, v USA predávame viac produktov, ktoré vyrobíme v Európe, ako produktov, ktoré sme vyrobili v Číne. Viac európskych produktov teraz ide vlastne do, do showroomu ako e, čínskych a to je jeden z dôvodov, prečo e, TTIP musí prísť podľa nás, pretože potom sa vytvorí um, priestor s rovnakými možnosťami pre všetkých a Samozrejme, keďže je tu Atlantický oceán, e, prichádzajú do hry aj náklady na prepravu, ale som presvedčený, že keď bude TTIP, tak európske produkty sa na americkom trhu môžu presadiť e, voči indickým a čínskym. A teraz Martinina otázka. Skúsenosti zo reálneho sveta sú veľmi dobré, osviežujúce a myslím si, že viac podnikateľov e, by malo sa zapájať do politiky, lebo to potom pomáha pochopiť ako sa tvorí bohatstvo. Nie, nie len to prerozdeľovanie bohatstva. Áno, e, tá hospodárska súťaž to je realita, to je ten slon v miestnosti. Toto musíme brať do úvahy, pretože v skutočnosti podniky pôjdu tam, kde môžu najviac zarobiť. A to nie je vždy zlé, pretože keď e, sa zarába tak tie autá si budú kupovať ľudia, pretože autá nekupujú autá, autá si kupujú ľudia. A prístup k novým trhom cez eh, tú čínsku operáciu je eh, veľmi dobrý. Tie trhy, ktoré sa nám otvorili cez eh, Čínu, sú teraz obsluhované našimi európskymi výrobkami, vyrobenými v Európe. Čiže tým, že sme reagovali na globálny problém, my sme vytvorili globálny biznis a globálne riešenie a tento malý príklad našej spoločnosti je veľmi dôležitý aj pre politikov. My musíme vlastne z tohto mikropríkladu urobiť makropríklad a vytvoriť z toho príležitosť. Ako trpia mladí ľudia? Áno, postupovali sme alebo konali sme e, rýchlo. Aj vo Veľkej Británii máme mladých ľudí, ktorí sú veľmi kreatívni, dizajnéri, vzdelaní, ale to isté nemôžeme urobiť vždy aj v Číne. To isté platí v Európe. Ten, kto si kúpi, kto si môže v Európe kúpiť nemecké auto, tak si radšej kúpi nemecké auto. A e, kto si chce kúpiť nejaký dizajnerský talianský výrobok a má na to, tak si kúpi talianský a nie čínsky ale a treba si uvedomiť aj také veci, že narastá aj počet strednej čínskej triedy a je tu teda možnosť ten mechanizmus, ktorý bol najprv defenzívny, keď sme išli do Číny, tak teraz z neho môžeme urobiť príležitosť pre zisk v Európe, pretože tá stredná trieda v Číne to nie sú len tí, ktorí niečo pre nás vyrábajú, ale už sa stávajú aj našimi klientmi a už od nás tovar nakupujú. Keď sme pred 10-12 eh, rokmi išli do Číny a keby ste mi vtedy boli povedali, že sa budeme vrácať do Európy a že budeme tovar predávať Číňanom, tak by som dotyčnému povedal, že nech ide radšej k psychiatrovi, že nie je veľmi v poriadku. A teraz tá situácia je taká. A teraz tá digitálna ekonomika, máme tu skvelý príklad. Na začiatku tohto mesiaca e, v Bruseli v Expo centre bola výstava textilného priemyslu. Bol to veľmi dôležitý veľtrh. E, ja často sem jazdím aj kvôli tomu a prišli sme na to, že španielská firma ktorá investovala viacej ako milión eur do digitálnych tlačiarenských strojov a do strojov na tlač na tkanivá, tak teraz už tento produkt vyrábajú lacnejšie a môžu konkurovať aj Číňanom. A za posledný mesiac sme videli, že španielská firma investovala do digitálnej technológie, nahradila čínske výrobky výrobnú linku zase vracia aj celý tým do Európy. Ale aj predajcovia, dizajnéri sa vracajú do Európy. A určite bude viacero takýchto produktov a výrobkov, keď látky, ktoré boli predtým e, tlačené, farbené e, v Číne, e, tak už sa budú spracovávať a takto upravovať v Európe. A tie vďaka tomu, že sa aplikujú nové moderné digitálne technológie, takže aj v takom skromnom priemysle, ako je priemysel textilný, aj tam už pôsobí digitálna revolúcia. A ešte dokončím to, čo spomenul ďalší rečník. Je veľmi dôležité, aby politici pochopili, ten moment zlomu pre firmu, keď sa musí rozhodnúť, kedy je ten pravý moment, kedy vrátim tú výrobu späť domova. A keď politici, obchodná komora a tak ďalej toto pochopia, tak potom budú môcť spolupracovať s krajinami a budú sa snažiť tento proces urýchliť, pretože nielen, že tieto firmy prinesú e, naspäť pracovné príležitosti, ale prinesú pracovné príležitosti aj v celom dodávateľskom reťazci, napríklad automobilový priemysel, Liverpool, eh, Jaguar, eh, Land Rover a ďalšie výrobné závody a spolu s nimi prišiel aj celý dodávateľský reťazec, pretože väčšina výrobkov eh, sa musí vyrábať v tej ktorej ekonomike. Z hľadiska investícií design, pridaná hodnota, tvorivý proces. Hovorilo sa aj o unikátnom e, predajnom mieste. Európa je takýmto unikátnym predajným miestom. Máme inovácia, najlepšie nápady a ja som rád, že e, patrím k tým krajinám, ktoré sa môžu chápať ako inovatívne vytvárame globálny biznis a tiež vytvárame aj globálne príležitosti. Dominik kritizoval, ako si viete predstaviť, ja s väčšinou toho nesúhlasím. Je dôležité, aby nielen Dominik, ale aj všetci ostatní sa pýtali na otázku, čo keby a ako ale skôr e, treba položiť otázku, kedy. A tiež je dôležitá rovnováha medzi priamými investíciami a možno aj pre moju firmu. Ten zlom napríklad prišiel v roku 2007-2008, ale v skutočnosti sa to zrealizovalo už v roku 2015. Ja uvádzam mikro prípad, ale môžeme sa pozrieť aj na makrosituáciu a počuli sme aj tú výbornú správu pre celý kontinent. Mali by sme sa zobudiť a túto príležitosť nepremrať. Z ekonomických dôvodov povedalo sa, že ten biznis sa stiahuje z ekonomických dôvodov, však o tom je podnikanie vlády a štáty sa snažia vydávať prostriedky na to, aby sa vytvárali pracovné miesta. To je ich cieľ, ono je to všade, ale rôzne nie je to až také jednoznačné, ale v každom prípade je to tak, ako som už povedal. A tie obvinenia, že Caldera chce delokalizovať tam, kde je to výhodné a nemyslí na Európu, len by som Dominikovi povedal – Počas krízy bolo, boli firmy, ktoré prišli o financie, ale náš podnik sa držal Európy a svojich dodavateľských partnerov a vďaka tvorivosti aj rastie aj vďaka tej hodnote, ktorú sme vytvorili a ku ktorej sa vraciame. A také rezume, len by som rád povedal, že naša firma uspela globálne preto, lebo konkurujeme globálne to je len taký mikrokosmos, ale tak to bude, musí fungovať aj celá Európa jedine, tak bude konkurencieschopná a úspešná. Darmo budeme protekcionistickí a defenzívni. Ak chceme byť úspešní, musíme sa snažiť priťahovať podnikateľov, biznis kvôli reformám, kvôli zmenám, kvôli konkurencieschopnosti. To musí byť pre nás najdôležitejšie a Caldera Corporation sa dokázala adaptovať a ide hore a to je určite platné aj pre celú Európu. Keď sa poučíme, tak budeme konkurencieschopnejší. že prežijeme, ale budeme aj e, rásť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Máte ešte dodatočnú otázku? Áno, mám len otázku, alebo pripomínam, Pán Kaldejra, máte skúsenosti v tom, že je mnoho iných firiem, že by chceli znovu robiť rešoring, vrátiť sa. V roku 2012 BBC urobilo interviu s jednou firmou, alebo skôr najali nejakú firmu, aby natočili dokument o konkurentoch v Číne. Išlo o firmu, ktorá znížila svoje pôsobenie v Číne a vrátila sa do Veľkej Británie. Hovorilo sa aj o sociálnom dopade. Tento dokument je aj na web stránke BBC, je to určite veľmi zaujímavý materiál. Zatiaľ, čo sa tento dokument natáčal, tak aj mnohé ďalšie firmy začali robiť to isté. A to až do takej miery, že keď sa dokument dotočil, tak producenti dostali stovky žiadostí o informácií iných firiem, ktoré sa chceli zúčastniť tohto dokumentu a hovorím o roku 2012, nie 15. Myslím si, že celý kontinent hm, už uh, Eh, ide viac menej touto cestou. Sú to desiatky firiem, my sme možno pionieri, ale dôverujeme tejto ceste a preto je tu aj ten dokument, eh, lebo je mnoho firiem, ktoré robia to isté. Pán Salgado, nech sa páči. Ďakujem pekne veľmi rýchlo. A zajtra v Barcelone je sviatok. Myslím, že si zamienime konkurencieschopnosť, hospodárskú súťaž a tak ďalej. Pán Torres to jasne vysvetlil aj tú adaptáciu toho modelu, v ktorom máme žiť. A ak nebudeme mať pravidla, tak sa vrátime do 18. 19. storočia alebo do otroctva. No a potom je taká príčina, alebo ten príklad, že keď niekto je chudobný, až taký chudobný, že je hladný, že e, proste musí loviť, e, loviť potkany a keď vyloví všetky potkany, tak potom začne e, loviť mačky. No, potrebujeme kvalitu, demokraciu, dizajn, registrované patenty, vedomosti, pridaná hodnota výrobkov. To sú naše plusy opatrenia pre MSP Španielsku nemali prístup k financiám a mali veľmi dobré nápady a myšlienky, ale nemohli ich rozvíjať kvôli nedostatku financií a to je celý, celá reťaz neúspechu e, prináša to akúsi takú spalenú pôdu, keď sa podnikateľ nemôže realizovať a potom len veľmi ťažko je znovu niečo začať. A keď si uvedomíme, aké vysoké percento predstavujú MSP v hospodárstve a e, koľko je to ľudí, ktorí majú investovať do produktívnej ekonomiky a nie do špekulácií. prístup k financovaniu projektov, vylepšenie infraštruktúr, stále nedostatok infraštruktúr aj v Európe a existujúce zastarávajú potreba inovácií, energetický plán pre Európu, pre konkurencie, schopnosť budúceho priemyslu, sektory, ktoré môžu vytvárať kvalitné pracovné miesta, to sú tieto sektory a ten energetický model ide ruka v ruke s konkurencieschopnosťou a pokrokom. Sektory, ktoré v Španielsku dobre fungovali, tak to boli práve tie, kde bola rovnováha medzi kolektívnym vyjednávaním a sociálnym dialogom. My sme druhým výrobcom automobilov v Európe. 5 rokov trvá, kým začne auto cirkulovať po cestách od vytvorenie prvého dizajnu až po vytvorenie prototypu. Áno, takže to bol ten e, sektor, ktorý fungoval. A to, čo hovoril pán Caldeira, španielský príklad, nefungoval Európa, nemôže konkurovať dereguláciou, neadekvátnymi pracovnými podmienkami. E, dostaneme sa do takej situácie, že o 30 rokov budeme mať v Číne e, vysoké platy, tu na zlé pracovné podmienky a navyše zostarnuté obyvateľstvo keď sú takéto prekerné pracovné podmienky, tak potom sa znižuje e, spotreba a teda menej sa nakupuje aj auta a tak ďalej. A to je vlastne ten začarovaný kruh, ktorý treba preťať. Nerovnosti v Španielsku. Investuje sa v Španielsku viacej do propagandy ako do iného. Pracovná reforma zničila 800 tisíc pracovných miest, takmer milión pracovných miest a každé toto pracovné miesto prinieslo 4, pracovných, 4 e, pracovné miesta, ktoré majú prekerné podmienky. Ten pokles aktívneho obyvateľstva to je skutočná katastrofa a ten model, ktorý sa zrealizoval, e, je jednoducho neúspechom a ten experiment, ktorý sa aplikoval v tom španielskom laboratóriu, takto by som to nazval, tak bol neúspešný a ja dúfam, že sa to nebude aplikovať v Európe. Ľudia predsa nie sú nejaký materiál a politici musia lepšie sledovať to, čo sa deje, ak sa budeme pozerať na ľudí len ako materiál, ktorý môžeme po určitom čase vyhodiť, alebo keď budeme sledovať len akú máme podporu v predvolebnej kampani, tak sa dostávame na nebezpečnú pôdu. Pracovná reforma porušila dokonca aj podmienky a pracovné pravidlá samotnej Medzinárodnej organizácie práce. A nezabúdajme, že sme stále v Európe. Tak ja neviem, čo ešte by som k tomu dodal máme viacej, viacero štatistik a dôkazov. Táto reforma narušila rovnováhu medzi zúčastnenými v sociálnom dialogu a to nielen jedným smerom, a to prinieslo právne problémy, interpretáciu legislatívy a tak ďalej. Aké sú pred nami výzvy, aké sú alternatívy? Plán, ktorý sme predložili, Európska federácia odborov, predložila Európskemu parlamentu návrh, ako by sme mohli znovu oživiť európsky priemysel. Digitálny program je jeden z tých prostriedkov, ale spolu s ňou aj iné aspekty. Ak ju nevyužijeme dostatočne, tak to bude postihovať 40 pracovných miest v priemysle ak chceme konkurovať s ázijským trhom, vychádzajúc z tých hodnot, ktoré máme a TTIP eh, by mal byť postavený tak, aby slúžil aj európskym občanom, inak sa s ňou môže stať nebezpečný trojský kvoň. Treba to jasne vysvetliť, ale treba tam eh, zakotviť jasné pravidlá. Ďakujem za pozornosť. Thank you all. Ďakujem za vaše príspevky. Bola to veľmi zaujímavá výmena názorov, veľmi konkrétna. A teraz rokujeme vo výbore práve o všetkých týchto témach, ktorých ste hovorili aj vy. Ja vám za to ďakujem a Dúfam, že nezameškáte to lietadlo do Barcelony. Prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. Mikrofinancovanie v prospech sociálneho začlenovania. Ide o výmenu názorov na tému osobitnej správy Európskeho dvora auditorov. Dávam slovo najskôr pani Ivanovej, Ivanovovej, ktorú srdečne vítam medzi nami. Tá nám prezentuje najskôr túto správu a potom bude priestor diskutovať. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vždy je mi veľkým potešením zúčastniť sa vašej schôdze. Ešte stále si pamätám na našu poslednú diskusiu o správa za ruke mládeže. Dúfam, že to isté sa nám podarí aj pri tejto téme o mikrofinancovaní. Chcem sa poďakovať za pozvanie prezentovať túto osobitnú správu. Či finančná podpora EU e, je dostatočne nastavená v prospech malých stredných podnikov. Túto správu sme práve zverejnili pred letnou prestávkou pondelok vo výbore eh, pre kontrolu rozpočtu som prezentovala vašim kolegom a dnes tu stojím pred vami. Ešte raz srdečná vďaka. Najskôr niekoľko informácií o téme, o relevantnosti. Ste viete, že mikropodnikatelia zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti sexu, um, um, pardon, sociálnemu vylúčeniu a taktiež v boji e, za získavanie financovania a pritom sa potýkajú s rôznymi problémami. Európska únia sa snaží poskytovať im rôzne formy podpory. Finančná podpora EÚ sa poskytuje najmä e, cez fond ESF, ktorý je predmetom zriadeného manažmentu do roku 2013, e, buď priamo prosím som grantov alebo iných finančných nástrojov. Taktiež sa zjednodušuje systém financovania buď vo forme požičiek alebo rôznych záruk. Ďalším významným zdrojom financovania je európsky nástroj eh, pokrokového financovania. To je finančný nástroj eh, v priamom spravovaní v rámci Európskeho investičného fondu, ktorý spravuje komisia, taktiež tým zjednodušuje financovanie prostredníctvom požičiek a záruk. 96 spomedzi 117 operačných programov ESF, ktoré členské štáty eh, naplánovali na roky 2007 až 2013, financovali opatrenia, ktoré sa eh, označovali za eh, programy na podporu SZČho pôsobenia. Granty predstavovali 2,4 milióna eur. Išlo teda o sumy pre mik- pre všetkých podnikateľov, pre mikropodnikateľov nemáme predstavu o konkrétnych sumách. 680 miliónov eur um, boli poskytnuté um, granty do konca roka 2013 a TMF tu bola suma 310 miliónov eur do roka 2013, pričom 103 eh, miliónov bolo priamo z rozpočtu Európskej únie. Ako vidíte, toto sú dosť eh, vysoké sumy Snažíme sa veci analyzovať a preskúmať, nakoľko sú efektívne v podpore eh, mikropodnikateľov cieľom eh, tohto konkrétneho auditu bolo vyhodnotiť, či potreby mikropodnikateľov boli pokryté aj cez ESF, aj cez EPMF finančnú podporu. V tomto kontexte sme navštívili 5 členských štátov, Nemecko, Grécko, Taliansko, Polsko a Rumunsko aby sme vyhodnotili, či táto finančná podpora z týchto fondov OSF vo forme grantov a finančných nástrojov a taktiež EPMF, či e, boli úspešné v poskytovaní financovania týmto mikropodnikom. Taktiež sme vyhodnocovali mieru informovanosti a informácií, ktoré boli poskytnuté na úrovni členských štátov, čo sa týka priamých nákladov na implementáciu. Vieme dobre, že náklad na implementáciu sú dôležitým prvkom v celom tomto procese a výsledkom tohto nášho e, šetrenia boli žiaľ opäť slabšie stránky, nedostatky, ale myslím, že je to užitočné, keď sa na ne poukáže, aby sa z nich mohli vyvedieť ponaučenia do budúcnosti. Vo všeobecnosti sme našli slabiny v programovom nastavení. E, vo všeobecnosti sa dá povedať, že táto podpora bola poskytnutá bez nejakých e, opodstatnených e, a overených potrieb daných mikropodnikov. Niektoré nástroje SF boli spojené s nedostatkom investičnej stratégie a taktiež tam boli nedostatočné systémy vyhodnotenia rizika systéme v kontexte SFS sa považoval za nedostatočný z hľadiska nedostatku dôveryhodných informácií vo všetkých situáciách, najmä v takej situácii, kde sa nedajú vyvodiť, kde dajú vyvodiť celkové závery, eh, čo sa týka mm, pridanej hodnoty pre mikropodnikateľov informácie, eh, ktoré boli poskytnuté, neboli dostatočné E, čo sa týka grantov a finančných nástrojov z ESF. Vo všeobecnosti však e, sme skonštatovali, že mikropodnikatelia um, boli obsiahnutí, aspoň teda polovica z nich, ktorí boli predtým e, nezamestnaných a taktiež boli do veľkej miery pokryté ich potreby. Celkový záver je taký, že financovanie EÚ pre mikropodnikateľov by mohlo byť lepšie docielené, ak by boli zohľadnené ich e, konkrétne potreby. Na základe týchto záverov a zistení e, uvádzame v našej správe viacero odporúčaní a taktiež návrhu na zlepšenie, tak aby sa zlepšila efektívnosť využívania dostupných prostriedkov. Konkrétne v tomto prípade odporúčame členským štátom vykonať eh, analýzu potrieb eh, už vo fáze dizajnu a nastavenia týchto eh, fóriem mikrofinancovania, taktiež odporúčame komisii, aby zaviedla podmienku pre zúčastnené členské štáty v oblasti plnení konkrétnych podmienok a robustnosti programov taktiež odporúčame, aby opatrenia, ktoré sa týkajú tejto podpory v mikrofinancovaní boli zacielené konkrétne na zraniteľné skupiny spoločnosti a na nezamestnaných. A okrem toho ešte odporúčame komisii, aby v ďalšom období analyzovala podrobnejšie náklady na e, plnenie e, pre jednotlivé druhy financovania, e, granty, požičky a tak ďalej, aby sme mali jasnejšiu predstavu o tom, aké sú tam náklady a taktiež, aby sme vedeli um, skonštatovať, kde sú osvedčené postupy a kde sú možno medzery. Domnievame sa, že takéto kroky by zlepšili a zefektívnili poskytovanie finančnej eh, podpory mikropodnikom. Toľko v skratke súhrn tejto správy. Veľmi rada ešte, že odpoviem na prípadné otázky alebo pripomienky. Ďakujeme. Najskôr dostane slovo pán Šulce, ktorý je spravodajcom. Môžete dodať otázky, ale aj odpovede. Nech sa páči. Pani predsednička, veľmi rád. Chcel by som teda dodržať vymedzený rečnícky čas. Chcem sa poďakovať za eh, vaše informácie, eh, za vašu prezentáciu. Ja som si to prečítal v nemeckom preklade je 34 strán, je to veľmi zaujímavé čítanie, ale nie celkom všetko som na 100% eh, pochopil, preto vlastne vám sa položí niekoľko otázok. Trošku ma prekvapilo, porovnávate totiž eh, tento rozsiahly fond ESF a dosť špecifický fond eh, pre mikrofinancovanie EPMF. Povedal by som, že je to ako keby sme porovnávali jablka a hrušky, pretože na jednej strane e, sú tu prešné programy, tam boli hodnoty e, predsa len na trošku inej úrovni. E, ide o financovanie v prípade SF a pritom pri fonde EPMF ide o akési záruky. Preto sa chcem opýtať, či toto porovnanie je podľa vás na mieste. Ja tam mám isté pochybnosti. Dosť som ocenil, že administratívne náklady v prípade EPMF boli len na úrovni 0,5 až 0,7 e, z celkovej sumy a v prípade ESF e, sa ukázalo, že zhruba 3,2 predstavovali tieto administratívne náklady. To je dosť veľký rozdiel. Podľa mňa by to tiež stalo za vypichnutie. Mám tu dve konkrétne otázky, ak dovolíte. Uviedli ste, že ste preskúmali 5 krajín, okrem iného aj Nemecko. V Nemecku teraz v oblasti mikrofinancovania mm, sa krajina vôbec nezúčastňuje. Prečo ste si napriek tomu Nemecko vybrali ako jednu z krajín, aj keď sa tohto programu nezúčastňuje? Ešte jedna poznámka. Keď som pochopil správu dvora to správne, mnoho eh, dôsledkov z EPMF a IZZ by mali prebrať mnoho záväzkov z Európskeho sociálneho fondu, aby sa plnili štruktúrne úlohy. Ako vnímate tie možnosti, že by mohli prevzať aj tieto systémy riadenia automaticky tieto dva fondy. Ďakujem. A pán Javier López. Muchas gracias. Nosotros también hemos estado leyendo y revisando con mucha atención. Ďakujem. My sme si tiež veľmi pozorne preštudovali túto správu. A chceme sa vyjadriť ku konkrétnym potrebám mikropodnikov. Na jednej strane je tu teda mikrofinancovanie, v rozpočtu. Sú tu príklady z rôznych krajín, kde sa tieto informácie majú poskytnúť. Chcem sa opýtať na niektoré vaše závery. Hovoríte, že v predchádzajúcich štúdiách sa analyzovali potreby možných príjemcov taktiež hodnotiace mechanizmy v kontexte európskych fondov. Aké dopady podľa vás by to mohlo mať? Ako to napraviť v prípade Európskeho sociálneho fondu? Keďže sú tu štatistiky už minulých období a tiež e, nás zaujímajú možné dôsledky. Ďalej súkromný kapitál Je to súčasťou eh, Európskeho sociálneho fondu a pritom je to jeden z príkladov európskeho pokroku v oblasti mikrofinancovania. Domnievate sa, že je tu potenciál prilákať súkromný kapitál a tým by sa eh, dosiahla podľa vás eh, o mnoho väčšia schopnosť multiplikovať mm, sumy a ešte v neposlednom rade už sa to spomenula ťažkosť analyzovať sociálny dopad týchto eh, úverov. Podľa mňa je na mieste venovať sa tejto téme eh, v našom výbore, keďže my máme skúmať eh, ekonomickú vlohu úverov. V správe kritizujete nedostatok informácií mm, o konkrétnych mm, profiloch mm, príjemcov. Táto nedostatočná informácia o taktiež projektoch, e, ktoré získali financovanie, by boli dôležité aj z dlhodobého hľadiska, keď sa pozeráme na mm, efekt, ktoré dosahujú tieto projekty. Či tieto nástroje teda naozaj dosahujú e, želané výsledky. V tejto správe sú spomenuté aj rôzne iné obavy. Podľa mňa v budúcnosti by sme mali mať eh, o mnoho viac informácií, ktoré by sme mohli potom spoločne analyzovať. Ďakujeme pekne pani McIntyre. Thank you very much. Um, I find this as... Ďakujem. Túto správu naozaj považujem za veľmi zaujímavú. A veľmi ma teší, že ste opäť medzi nás prišli. Myslím, že keď chceme pochopiť efektívnosť programov, a to, ako sa nakladá s prostriedkami v EÚ. Je to kľúčové preto, aby sme naozaj dosiahli čo najlepšie výsledky e, s peniazmi, ktoré spravujeme, aby naozaj sa splnil cieľ, ktorý bol e, stanovený. Je trošku znepokojujúce podľa mňa, že ste našli takéto slabé miesta v programovom nastavení e, tejto programovej podpory um, zdôrazňujete najmä to, že neexistuje dostatočné vyhodnotenie skutočných potrieb. Teda, možno sa mýlim, ale zdá sa, že tu prevláda pocit, že by sme mali na ten problém v podstate hádzať peniaze bez toho, aby sme mali presnú predstavu o tom, čo by sa eh, žiadalo vaše odporúčania obsahujú okrem iného to, že členské štáty by mali e, zústavne e, vykonávať e, tieto hodnotenia potrieb. Je to akoby e, obrátená dopadová štúdia. My voláme po dopadových štúdiách najmä predtým, ako uvedieme do praxe akúkoľvek legislatívu. Zdá sa, že okrem toho musíme vyhodnocovať aj skutočné potreby ešte predtým, ako len rozhodneme o tom, že sa niekde majú minúť peniaze. Myslím, že to je naozaj veľmi um, významné posolstvo, ktoré nám odovzdávate. Tiež uh, si, som si všimla, že sa domnievate, že komisia by mala finančný nástroj ESF uh, e, stanoviť ako podmienku toho, či členský štát má alebo nemá dostatočne silný systém rizikových riadenia. Dosť ma prekvapuje, že takýto mechanizmus zatiaľ ešte nemáme, ale možno bude zaujímavé, keby sa k tomu vyjadrili aj iní kolegovia. A ešte tretie odporúčanie. To sa týka dosiahnutia eh, najmä nezamestnaných a zraniteľných, eh, ktorí sú v znevýhodnenej pozícii. Myslím, že je dôležité, aby sme podporili, pomohli tým, ktorí vlastne si vytvárajú svoje vlastné pracovné miesto. Mm, máme sa podľa mňa mm, teda prvotne venovať e, vytvárenie takých podporných e, pravidiel, aby títo mikropodnikatelia, ktorí majú nápady, sú ochotní a schopní vytvárať svoju vlastnú prácu, aby už nemuseli byť ehm, v radoch žiadateľov o prácu, ale vlastne sami si tú svoju prácu vytvoria. Podľa mňa teda je dôležité, aby sme zamerali našu pozornosť práve na týchto ľudí. Predpokladám, že to veľmi úzko súvisí aj s vyhodnotením e, skutočných potrieb. Toľko teda moje e, poznámky a otázky. Ďakujem ešte raz. Thank you, Madame Diabalo. Ďakujem a teraz pani Dlabajová. Ďakujem. Neviem, či je to výhoda alebo nevýhoda, že sme o tejto správe už hovorili vo výbore pre kontrolu rozpočtu začiatkom týždňa, ale vždy je zaujímavé vidieť e, jednu správu z dvoch pohľadov, lebo často prichádzajú odlišné názory od odlišných kolegov. Chcem ešte niečo zdôrazniť, čo som už povedala aj vo výbore pre kontrolu rozpočtu Finančná podpora pre mikropodnikateľov je dôležitá téma. Tomu musíme venovať pozornosť. Preto som rada, že vy ste tu medzi nami a že môžeme o tom hovoriť z technického pohľadu. Ja som mala pochybnosti, ako povedala aj Javier, či skutočne poznáme potreby mikropodnikateľov, pretože uh, správa niektoré veci spomína, ale nie všetky, takže mali by sme mať istotu, že naozaj poznáme skutočné potreby tých mikropodnikateľov a mali by sme identifikovať tieto potreby. A to je predpoklad e, pre pridelovanie tých fondov, či už je to Európsky sociálny fond alebo fondy na základe EPMF. No a v reakcii na to, čo povedal pán Šulce, áno, porovnávame hrušky a jablka, ale ja sa na toto vždy pozerám z vyššej perspektívy a myslím, že ESF aj EPMF majú rovnaký cieľ a to zlepšený prístup k, financio- k financovaniu pre mikropodnikateľov. To je teda naša politická priorita. No a toto mi chýba a mne chýba takisto synergia medzi týmito dvoma nástrojmi. A ak sa nám podarí nájsť tú synergiu, tak výsledok bude vyplývať z tých synergií. Ďalšia vec, ktorú som vysvetľovala dvoru auditorov v pondelok, mne tu chýba informácia o tom, koľko mikropodnikov prežije po určitom období. Akú dlhú životnosť majú. To je najdôležitejšia informácia. Či tie podniky prežívajú, či majú zisky, či e, sú životaschopné. A tento, túto informáciu by som rada pridala k tým indikátorom. No a posledná vec, Pani Ivanova osobne včera toto uviedla na veľkej eh, konferencii o rozpočte, ktorý sa má opierať o výkon. Bola to konferencia Európskej eh, komisie, no a vy ste spomínali dobré postupy, dobré príklady a to je vec, ktorá mi tu chýba, pretože takéto dobré osvedčené postupy sú dôležité, aby sme mohli hodnotiť projekty. No a toto musíme zmeniť aj v tej komunikácii, v tom, ako komunikujeme európsky rozpočet. No a ešte jedna otázka pre dvor auditorov alebo možno pre Európsku komisiu skôr. Implementácia finančných nástrojov v oblasti Európskeho sociálneho fondu je ťažká disciplína. To všetci vieme, ale chcem vedieť, či ste nejako identifikovali e, tie hlavné dôvody, prečo je tu taký malý pákový efekt alebo taký slabý pákový efekt? Ja totiž budem pracovať aj na absolutóriu za rok 2014 a táto správa patrí do toho absolutória. A preto chcem vedieť, či máte na toto nejaký názor. Ďakujem. Ďakujem všetkým. To je veľa otázok. Dúfam, že nám dáte nejaké dobré, zaujímavé odpovede. Máte slovo. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem všetkým členom za relevantné pripomienky. Mikropodnikatelia sú veľmi dôležití. Predstavujú v podstate 90 všetkých um, spoločností v EU, ktoré spadajú do tej definície menej ako dvojmiliónový obrada menej ako 10 e, zamestnancov Takže pre tieto mikropodniky toto sú všetko relevantné otázky. Pozitívna správa, tým zareagujem na pani Dlabajovú, je, je ťažké nájsť niečo pozitívne v tejto správe, ale ak tam je niečo dobré, tak by som povedala, že na základe tých projektov, ktoré sme videli, môžeme povedať, že európsky mikropodnikatelia pravdepodobne dostávajú podporu EÚ. Tá podpora EÚ si ich nájde, ale otázkou je, ako efektívna je tá podpora. Ale máme informácie a dôkazy o tom, že teda tá podpora sa k ním do- dostáva. Ale teraz ešte musíme zistiť a dokázať, ehm, či sa to udialo efektívnym spôsobom. Aby som konkrétnejšie odpovedala na otázky pána Šulceho, vy ste spomenuli veľmi dôležitú vec. Zaznelo to aj na výbore KONT v pondelok. Aký je rozdiel medzi fondom ESF a EPMF? Či porovnávame hrušky a jablka, alebo nie? Ja chápem, čo hovoríte. Mm, možno v správe to vyznieva tak, že my súdime alebo hodnotíme tie nástroje, ktorý je lepší a ktorý je horší, ale to, to nie je náš zámer. My sme chceli urobiť nezávislú analýzu každého toho nástroja. Ako povedala pani Delabajová, oba tieto fondy sú zdroje financovania pre mikropodnikateľov, i keď sú medzi nimi rozdiely, ale majú ten istý cieľ umožniť mikropodnikateľom získať financie. Medzi týmito fondami sú aj podobnosti v štruktúry napríklad. opätovné používanie peňazí, ak ich príjmateľ vráti a tak ďalej. Ale závisí to hlavne od zákonodarcu EÚ, aby sa prispôsobil konkrétnej národnej situácii. Niekedy je vhodnejší um, fond EPMF, v niektorej situácii zasa je lepší ESF a vhodnejší. Takže možno z pohľadu nákladov možno tam vystáva dojem, že my porovnávame tieto finančné nástroje, ale nie je to tak, majú odlišné účely. A táto správa chce poskytnúť taký kompletnejší obraz o situácii, tak aby príjmanie rozhodnutí bolo mm, kvalitnejšie, informovanejšie. Vy ste sa pýtali na ten výber členských štátov. Toto je osobitná správa a tak ako v iných osobitných správach zvyčajne sa zameriavame na 4 až 6 členských štátov, tam urobíme audity na mieste. Nemecko, Grécko, Taliansko, Poľsko a Rumúnsko sme mali v správe teraz. E, Poľsko a Nemecko má najviac alokácií v oblasti startupov a SZČO 76% dohromady dostávajú a Rumunsko a Grécko nemajú v tejto časti veľa alokácií, ale Rumunsko je jeden z najväčších príjemcov fondu EPMF. Takže chceli sme poskytnúť taký dobrý prehľad o najväčších príjemcoch, um, o tom, ako je to geograficky prerozdelené v Európe. Takže ten audit poskytuje takýto prehľad. No a okrem návštev v členských štátoch sme zrealizovali aj prieskum 18 riadiacich orgánov v 14 členských štátoch, ktoré spravujú 22 operačných programov Európskeho sociálneho fondu. A s tou mierou odpovedí sme spokojní, takmer 90 ich um, odpovedalo a dozvedeli sme sa, ako spravujú tú finančnú podporu pre mikropodnikateľov. Vyhodnotenie potrieb sa tu spomínalo viackrát. Áno. To je veľmi dôležitý bod. Ak um, začneme nesprávnym dizajnom, tak povediac, eh, ak odštartujeme zle, tak sa budeme uberať nesprávnym smerom. Takže ak chceme dobré výsledky, ten dizajn musí byť správny aj implementácia a preto vyhodnotenie potrieb podľa nás je slabou stránkou tohto procesu. Chýbajú informácie pre prijímateľov, takisto je dôležité zistiť, koľko mikropodnikov prežíva aj pre životnosť produktov je dôležité vedieť, koľko trvá ten projekt, e, rok, dva, alebo neprežije. Čiže je potrebné spätne si zistiť, či vlastne malo význam investovať peniaze do takéhoto projektu. A toto všetko súvisí s tým, čo spomínala pani McIntyre, efektívnosť programov. Pretože v konečnom dôsledku e, si kladieme otázku, e, minuli sme tie peniaze, ale musíme sa spýtať aj, či sme zlepšili životy našich občanov a či tie peniaze niečo priniesli. No a opäť sa tým dostávame k tomu vyhodnoteniu potrieb, ktoré ste aj vyspomínali. Tie odporúčania, ktoré sme predložili, komisia akceptovala vo väčšine prípadov, s výnimkou toho posledného odporúčania. My odporúčame, aby sa urobila tá analýza rôznych nákladov pre rôzne nástroje, granty, ESF a EPMF. Na základe dobrých postupov, ktoré komisia už zistila v predchádzajúcej štúdii, navrhujeme, aby sa tieto informácie aktualizovali, pretože toto podľa nás by malo pridanú hodnotu pre príjemcov, aby si vymieniali dobré postupy aj dobré príklady. No a mali by sme ďalej s tým smerom, ako povedala pani Dlabajová, synergie, hľadať synergie medzi týmito nástrojmi. Keď budeme vedieť viac o nákladoch, tak eh, nájdeme aj ďalšie spôsoby, ako zistovať tie osvedčené postupy. No a snažím sa nájsť aj dobré príklady. Chcem odpovedať pani Dlabajovej, ak Napríklad v rámčeku 2 na strane 15 by sme mohli nájsť dobrý príklad v rámci toho hodnotenia potrieb. Špecifické potreby štart, e, startupov a bankové služby, ktoré dostávajú títo mikropodnikatelia. Opiera sa to o kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie mikrofinančného trhu v danom regióne Možno to nie je to, čo očakávate, ale ďalším dobrým príkladom implementačných nákladov je tá štúdia, ktorú komisia zrealizovala v roku 2011, e, vyhodnotila vzorku šiestich členských štátov a vyhodnotila náklady a koľko stojí vlastne implementácia v členských štátoch. Čiže musíme identifikovať tie súvisiace náklady to, je, to sú užitočné informácie pre zákonodarcu. Samozrejme, bola by som radšej, keby sme mali viac dobrých príkladov, ale nie je to vždy tak, bohužiaľ, ako viete. Aj z predchádzajúcej správy asi viete, že sa vždy snažíme o vyvážený obraz, nie nejaký jednostranný negatívny obraz. Chceme vidieť aj dobré, aj zlé veci. Ďakujem. Pani Dlabajová. Chcem povedať e, iba jednu vec. Sme tu štyria poslanci iba v tomto okamihu, ale zastupujeme štyri politické skupiny. A ja som podpredsednička výboru KONT a môžem povedať, že nie je zvyčajné, že členovia Európskeho dvora auditorov sa zúčastňujú na tých eh, technických výboroch. Chcem sa poďakovať pani Ivanovej. Jej návšteva je veľmi užitočná. Ja ako členka výboru KONT môžem povedať, že je to užitočné pre nás. My potrebujeme tieto technické pohľady a názory kolegov z iných výborov. Robme takéto podujatia častejšie, pretože je veľmi veľa osobitných správ. Robia sa vypočutia. Bude aj vypočutie k e, absolutóriu za rok 2014. Toto je tiež príležitosť zúčastniť sa a hovoriť o tom, ako vynakladať peniaze EÚ v oblasti sociálnej a v oblasti Okay. Ďakujem pani predsednička, že ste zorganizovali toto podujatie. Hmm. A ja sa chcem poďakovať, toto je pre nás relevantná spätná väzba a opäť chcem ešte povedať, že budeme mať správu o Youth Action Teams. Vy ako výbor ste veľmi aktívni, pracujete veľmi na tejto téme a v najbližších mesiacoch zverejníme túto správu o tých akčných mládežníckých tímoch. Takisto sme začali pracovať na záruke pre mládež Budeme skúmať, ako sa implementuje na úrovni členských štátov. Takže keď ma pozvete, tak ja vždy prídem s radosťou, určite. A ďakujem aj za dobrú diskusiu, prijatie a tak ďalej. Ďakujem. Uh, ďakujem a my vám samozrejme týmto pozývame, aby ste predstavili tú správu, tú ďalšiu správu. A Teraz mám slovo komisia. coordinating and leading the discussions with the Ďakujem. Máme na starosti koordináciu a spoluprácu aj s dvorom auditorov a ďakujeme mu za ten profesionálny prístup v jeho práci pani Ivanová aj dvor auditorov nás udržiavajú v aktívnej forme vďaka ich správam, ale ja si myslím, že je to veľmi užitočné a to vedie k tomu, že Európska komisia e, potom môže pôsobiť vo svojej práci účinnejšie, s lepšou vedomosťou. Pokiaľ ide o mikrofinancovanie, rád by som povedal, že ostáva ešte jeden faktor, ktorý by sme mali spomenúť a to je e, dohľad e, nad kontrolou plnenia odporúčaní dvora auditorov. Je to rozhodujúce, keď chceme vylepšiť to, čo je stanovené aj v Európskom sociálnom fonde v tom novom právnom rámci na obdobie rokov 2014-2020 je niečo, čo ešte síce nebolo zanalizované. Analizovala sa realizácia cieľov a odporúčaní v roku 2013, ale v novom finančnom rámci by mali byť vylepšenia tým, že sa budú aplikovať alebo že sa aplikovali už určité úpravy A samozrejme, že sa vychádzalo z odporúčania správ e, dvora auditorov, takže to, čo, na čo dvor auditorov poukazuje, e, samozrejme e, neznamená to vždy pre nás nejaké veľké prekvapenie, pretože ten vývoj sledujeme aj my, vychádzame z predchádzajúceho vývoja. ale samozrejme e, vaša práca nám prispela aj k vylepšeniu e, nových úprav v novom volebnom, e, v novom plánovacom období. A videli sme, ako bude alebo ako bude môcť fungovať ten nový kontext a ako lepšie využívať finančné prostriedky, ktoré sa čerpajú predovšetkým z toho Európskeho sociálneho fonda, fondu a na tú otázku pakového efektu jednotlivé nástroje pákového efektu sú rôzne. E, je tam nižšia miera v, v, v sociálnom fonde, pre MSP je to trochu podobné, ale a teda je to rozdielne, ale čo vysvetľuje tento rozdiel nižšom pakovom efekte pre nástroj mikrofinancovania sociálneho fondu. Vysvetľuje to samotný cieľ týchto dvoch nástrojov a síce využívanie mikrofinancovania, aby sme pomáhali tým najzraniteľnejším v EÚ a na druhej strane ide o vytváranie trhu pre takýto druh finančných prostriedkov, pretože tieto nie sú dostatočne využité a teda svojou podstatou tieto investície sú rizikovejšie, trh ešte nie je taký rozvinutý a pre súkromný doplnkový kapitál je to menej atraktívne miesto investovania a preto to vysvetľuje ten nižší pakový efekt, ale myslíme si, že keď sa využije takýto finančný nástroj na podporu e, tých najzraniteľnejších, tak určite získame aj určité výhody. Naj, naj, napriek nižšiemu pákovému efektu treba pokračovať touto cestou z viacerých e, dôvodov a finančné inžinierstvo v tomto smere nemôže byť žiadnym vie, všeliekom a musíme samozrejme vždy analyzovať použitie týchto finančných nástrojov na základe cieľového obyvateľstva. Ďakujem a za túto výmenu názorov. Ďakujem, hovorí pani predsednička. My ako politici, keď hovoríme s voličmi, tak veľmi často počujeme otázku, čo vlastne robíte s tými financiami. Využívajú sa správne? a aký majú efekt, aký prinášajú výsledok. Preto je pre nás také dôležité, aby sme vás pozvali aj do budúcnosti, pani Ivanová, aby sme vedeli, ako sa tieto finančné prostriedky využívajú chceme vidieť konkrétne výsledky, aby sme potom toto posolstvo postupili aj našim európskym voličom. O toto vlastne ide. Ďakujem, že ste tu dnes boli medzi nami. Ďakujem aj predstaviteľom Európskej komisie. Toto je posledný bod dnešného programu. Začali sme ráno o 9. Uvidíme sa 12. a 13. oktobra. Ďakujem.